So good morning everybody. Dobrý deň želám. Začíname našim posledným zasadnutím pred letnou prestávkou. Myslím si, že to isté platí pre väčšinu výborov. Prakticky vo všetkých výboroch sa hlasuje, takže my beháme z jedného do druhého. Ospravedlňujem sa aj pánovi Kazakovi za to, že začíname neskôr, pretože sme mali pracovné raňajky s predsedom Medzinárodného trestného súdu ktoré si pripomína dnes svoje desiate výročie. A bolo veľmi fajn, že sme mohli využiť túto príležitosť na to, aby sme mohli <clears throat> vyjadriť podporu nášho parlamentu súdu. Máme tu vynikajúcich <laughs> expertov, výborných intelektuálov, ale ja mám taký pocit, že tu majú nejaký problém, možno s dopravou, ale um, ale bol to aj technický problém, ale možno, že bude snáď aj lepšie, keby, ste, keby sme si ich len vypočuli, keby bol problém s premietaním, pretože my tú tému skutočne dokonale ovládame. Začneme teda vypočutím o e, vplyve finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva e, pani Valdejre je autorom myšlienky zorganizovať toto vypočutie. Ona je poslankyňou EPP a spravodajkyňou e, pre túto správu z vlastnej iniciatívy výboru e, DRUA. Myslím si, že je to téma, ktorá je mimoriadne náročná. Aj práca na nej je veľmi ťažká, ale my sme pripravení sa popasovať s touto výzvou a pri príprave tejto práve sme teda zorganizovali toto vypočutie. Ďakujeme hosťom, že prišli a že sa s nami podelia o svoje odborné skúsenosti a potom si v rámci diskusie posunieme naše predstavy ďalej a to ďalej posunie aj proces prípravy správy. Pani Valdere je medzi nami, ako som už povedala, je našou spravodajkyňou a kolegovia aj z ďalších skupín e, nám prispejú. We have envisaged uh, the following. Štruktúru sme, si predstavujeme takto. Najprv bude e, také všeobecné predstavenie dôsledkov krízy, potom by sme sa zamerali na vplyv e, krízy na konkrétne práva, konkrétne právo na e, potraviny a takisto tu máme predstaviteľov výboru PAM, čiže budeme hovoriť aj o aspektoch týkajúcich sa žien. Takže mohli by sme začať. Pán Ignacio Sais, e, ktorý je výkonným riaditeľom Strediska pre hospodárske a sociálne práva v Madride. Nech sa páči, máte slovo. okay. So you are okay. No takže technicky ste pripravení? Uh, dobre. A ďalej, tu bude medzi nami rovnako ako včera osobitný spravodajca OSN pre, mm, oprave pre práve na potraviny, pán Olivier de Schutter. A máme tu aj nahrané, zaznamenané posolstvo pani Majra Morokoko, ktorá tu nie je fyzicky prítomná. E, je z asociácie práv žien v rámci vývoja a je e, manažérkou pre aktivistické aktivity. Jean-Louis Villy eh, je tu predstaviteľom eh, z DG Debko. Takisto v jeho agende sú ľudské práva a Veronika Lu z IAS je ju takisto srdečne vítame. A napokon eh, je to pani spravodajkynia, pani Vajdere, ktorá Eh, bude hovoriť v rámci prvej prezentácie a potom otvoríme diskusie. Nech sa páči, pán Sajs. Many thanks. Um, I apologize. Eh, ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, ale z technických dôvodov nebudem môcť premietnúť svoje slajdy, ale chcel by som úvodom, úvodom všetkým poďakovať za účasť na tomto uh, dôležitom vypočutí a za to, že podvýbor eh, venuje pozornosť tejto kritickej téme, ktorou <clears throat> sú vplyvy finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva. Ďakujem za túto iniciatívu. Chcel by som v krátkosti uviezť tri veci. Eh, pre, nie, malo by to trvať dlhšie než 15 minút. Niekoľko slov o dôsledkoch finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva. Začnem tým, že uvediem celkový obraz, ako to vplýva na najrôznejšie ľudské práva. A po druhé by som chcel hovoriť o tom, čo to znamená uplatňovať zásady e, ochrany ľudských práv v príprave politik týkajúcich sa tejto finančnej a ekonomickej krízy a ďalej by som chcel hovoriť aj o tom, ako to súvisí s politikou EÚ. E, budem e, uvádzať aj štatistické údaje, bolo by jednoduchšie, keby som ich mohol premietať, ale len aby ste mali predstavu o tom, aký dôsledok e, majú tie, má tento vývoj na ľudské práva, zameriam sa na eh, obdobie 2007 až 2009. Možno ten eh, najväčší dopad sa týka práv pracovníkov, ľudí pri práci. Eh, a začíname samozrejme od globálnej nezamestnanosti, kedy v, obchod, v období 2007 až 2010 stúpol počet nezamestnaných asi o 30 miliónov a tí, ktorí ešte majú prácu, tak sú čoraz zraniteľnejší, lebo asi 40 miliónov e, ľudí je v takýchto e, zamestnaniach. A pokiaľ ide o právo na prácu, o tom bude hovoriť podrobnejšie Olivier Schutter, tak e, v rámci tohto obdobia e, historicky najvyšší počet 1 e, miliarda ľudí v roku 2009 trpela hľadom, hľadom a to je z väčšej časti e, dôsledkom potravinovej krízy. Keď hovoríme o kríze, tak my máme na mysli najrôznejšie krízy. Kríza v oblasti energetiky, financií a inde. E, historické rekordy e, sú z veľkej miery spôsobené volatilitou to sú, sú dôsledkom volatility cien potravín a preto čoraz viac ľudí je hladných. Pokiaľ ide o právo na e, život a zdravie, alarmujúci počet je, že do roku 2015 400 miliónov detí nedožije do veku 5 rokov. Prepačte, nie ten 400 tisíc. Ten počet bude 400 tisíc detí, ktoré neprežijú nad vek 5 rokov. A toto nie sú údaje nejakých šialených mimovládnych organizácií, ale to sú oficiálne údaje. Pokiaľ ide o právo na bývanie, UN Habitat odhaduje, že vo svete od roku 2007 je o 21 miliónov viac obyvateľov chatrčí a 100 miliónov ľudí nemá prístup, respektíve nebude mať prístup k prísunu vody do roku 2015. Tieto predikcie do roku 2015 samozrejme súvisia aj s možnosťou dosiahnuť mileniové rozvojové ciele ktoré sa, ako vieme, e, končia v 2015. Pokiaľ ide o právo na vzdelávanie, podľa údajov Svetovej banky okolo 350 tisíc detí v, vo veku školskej dochádzky neukončí základné vzdelanie v roku 2015, priamo v dôsledku krízy. Toto sú e, odhady dodatočného dosahu ekonomickej krízy. Pokiaľ ide o vzdelávanie, osobitný jav, ktorý má globálne rozmery, a to je rozpočet na vzdelávanie, tento bol v mnohých krajinách e, znížený a e, má to vplyv na kvalitu vzdelávania. Vzdelávanie trpí obyčajne ako prvé a pokiaľ ide o právo na primeranú životnú úroveň, odhaduje sa, že kríza spôsobí, že 60 až 90 miliónov ľudí sa dostane do extrémnej chudoby. Toto sú takisto dôveryhodné údaje Svetovej banky z roku 2010. Ja som sa doteraz zameriaval na hospodárske a sociálne práva, pretože tieto sú v mnohých ohľadoch priame. Ten dopad je priamy, ale aj občianské a politické práva sú ohrozené v mnohých krajinách sveta. Najmä vzhľadom na to, že sociálne protesty protesty v mnohých krajinách sú potláčané, čiže protesty proti dopadom krízy sú e, násilne potláčané, sú kriminalizované a uplatňujú sa ďalšie formy potláčania. Pokiaľ ide o občianské a politické práva, v mnohých krajinách sa začína prejavovať zvýšená ksenofóbia, proti skupinám, ktoré sú už teraz e, označované ako obetní barankovia e, dôsledkov ekonomickej a sociálnej krízy. A toto je skutočne veľmi častá reakcia spoločnosti na takéto krízové javy, že hľadajú vynikov. Do roku 2009 môžeme hovoriť o druhej vlne e, dosahu na ľudské práva tento súvisí predovšetkým s vplyvmi politických rozhodnutí, ktoré boli prijaté od takmer kolapsu finančného systému v rokoch 2007 až 2008. Nechcem hovoriť podrobnejšie o tom, čo, aké boli tieto jednotlivé politické reakcie. Chcem len poukázať na niektoré kľúčové body. Tam, kde pôvodne mnohé krajiny príjmali celú škálu e, expanzívnych piškálnych opatrení s cieľom minimalizovať e, vplyv na najchudobnejšie a najzraniteľšie skupiny a podporovať hospodársky rast. Ten výsledok, aký vidíme, je, že, e, že tá, to ekonomické oživenie je obyčajne také, že ho sprevádza strata pracovných miest a strata v oblasti miest, čiže ekonomická obnova či oživenie neznamená aj e, pozitívny prínos pre ľudí. A čo je veľmi významný trend, na ktorý by som chcel poukázať e, pri tejto druhej vlne, je skutočnosť, že expanzívne politiky, fiskálne stimulačné politiky v mnohých krajinách, predovšetkým v Európe, viedli k fiskálnym úsporným opatreniam. To znamená, že fiskálne stimuly majú za následok fiskálne úsporné opatrenia. Ja sám som z krajiny, ako je Španielsko, ktorá je v súčasnosti v osídlach takejto fiskálnej úspornej politiky, ale 91 krajín vo svete podľa UNICEF v posledných dvoch rokoch práve zaznamenáva takéto úsporné opatrenia v dôsledku hospodárskej a, spolo- a finančnej krízy. Pre všetky tieto krajiny možno vytipovať niektoré spoločné charakteristiky ohrozujúce ľudské práva. Napríklad bežná odozva je, že sa znižujú platy vo verejnom sektore, vrátanie platov učiteľov základných škôl a ošetrovateľiek, čo samozrejme ovplyvňuje ich právo e, aj na vzdelávanie a tak ďalej. Okrem toho sme svedkami trendu znižovania financovania na sociálnu ochranu, vrátanie dôchodkových schém a ďalších bezpečnostných sietí, ktoré umožňovali ľuďom potýkať sa alebo čeliť dôsledkom týchto kríz. V súčasnosti dochádza k erózii programov sociálnej ochrany, čo samozrejme ovplyvňuje základné práva na sociálnu istotu. Takisto v niektorých krajinách sa znižujú dotácie na základné potraviny a samozrejme sa poškodzuje právo zraniteľných osôb na potraviny. Toto sú tie závažné veci, ktorým sme my vystavení v, vo Španielsku, v mnohých ďalších krajinách, južnej alebo ako sa hovorí, periferálnej Európy. A tuto, e, tieto úsporné opatrenia, to je dôsledok tejto dlhej e, krízy, ktorá v mnohých krajinách vedie k recesii. A dokonca aj z hospodárskeho hľadiska to preto môže byť, tieto opatrenia môžu byť e, protiproduktívne, pretože môžu predlžiť recept, re, recesiu, môžu ďalej oslabovať e, práva a oslabovať aj dôveru ľudí v demokratické inštitúcie. Keď mám o tom hovoriť z pohľadu Španielska, tam už sa to deje. Demokratické inštitúcie sa vnímajú ako niečo, čo nemá celkom kontrolu, e, pretože sú tu ďalšie síly, ktoré ovplyvňujú ekonomickú politiku. Sú to predovšetkým nadnárodné e, síly, najmä najmä z súkromného sektora. Čiže to má jednoznačné dosahy na ľudské práva. Chcel by som povedať aj to, že my hovoríme o dosahu na ľudské práva vo veľmi všeobecnom globálnom zmysle, ale tieto rozdiely, ale v tomto sú značné rozdiely a to znamená, že nie všetky skupiny obyvateľstva sú ovplyvnené rovnako. Je tu značná geografická rôznorodosť, napríklad v najmenej rozvinutých krajinách, napríklad subsaharskej Afriky alebo Ázie, e, je e, to najvýraznejšie, e, tam bol najvýraznejšie postihnutý pokrok smerom k mileniovým rozvojovým cieľom, ale aj ochrana osôb pred dôsledkami ekonomickej a sociálnej krízy v jednotlivých krajinách nie je rovnaká. A Vieme, že e, vplyv na niektoré ekonomiky e, je oneskorený. To znamená, dôsledky tejto krízy sa prejavujú neskôr, hlavne vzhľadom na dominový efekt a na prepojenie medzi obchodom, e, znižujúcim sa vývozom a tak ďalej. A keď hovoríme o európskych krajinách, ktoré sú vystavené opatreniam na hospodárske úspory, tak tam je takisto e, veľká rozmanitosť, lebo existujú indexy pre Španielsko a Írsko, kde dochádza k veľkému útoku, tak povediac, na sociálne práva ľudí ale aj vplyv na ľudské práva e, nerovnomerne ovplyvňuje tie e, skupiny, ktoré sú už zraniteľné. Sú to predovšetkým deti, ženy a platí to aj pre migrantov či e, pristahovalcov, staršie osoby a osoby, ktoré sú vystavené rasovej diskriminácii. Uvidím príklad zo Španielska. Chcel som vám ukázať graf, a, ktorý ukazuje analýzu e, nášho centra o riziku chudoby v Španielsku. Toto sú údaje španielskej vlády. 19 to je priemerná miera chudoby v Španielsku. Toto má ale obrovský vplyv, keď to dezagregujeme na mužov a ženy. Z toho ženy predstavujú 21%, muži okolo 18%, ale potom ďalšia dezagregácia je podľa rodu a veku. A máme tu taký, to je taký troj, trojitý diagram, žiaľ, nemôžem ho ukázať, ale ukazuje, že najväčšie riziko chudoby je u starších žien nad vekom 65 rokov. Prakticky tretina, e, teda niečo na 30 je vystavených riziku chudoby v Španielsku. E, čiže e, má to aj takú staršiu ženskú tvár chudoba, ale má aj mladšiu tvár, lebo vplyv je jednoznačný aj u mladých ľudí. V našej krajine je šokujúca skutočnosť, že máme najvyššiu nezamestnanosť v Európe, je to 25%, ale pokiaľ ide o mladých ľudí nad, pod 24 rokov, tak tam je miera nezamestnanosti nad 50%. Viete si predstaviť, aký to má generačný vplyv na to, že mladí ľudia musia znášať tú, tú ťarchu krízy najviac. Takže toľko to o sociálnych dopadoch krízy. Dôležité je poukázať aj na to, že kríza e, prehlbila nerovnosti v rámci krajín aj medzi krajinami, a to v mnohých ohľadoch, predovšetkým pokiaľ ide o príjmovú nerovnosť. Máme množstvo údajov v vrátane Španielska. Prepašte, že hovorím hlavne o Španielsku, ale Španielsko je dobrým príkladom toho, ako kríza ovplyvňuje túto oblasť. Príjmová nerevnosť v období 2007 až 2011 sa zvýšila, čo platí aj pre mnohé ďalšie krajiny. Uvedomím si, že už som asi presial svoj čas. Mám ešte za pár minút? I will finish. What I was going to say on applying human rights ja som tu ešte chcel hovoriť o aplikovaní zásad ľudských práv na ekonomickú krízu. Mnohí ľudia sa pýtajú, nakoľko na sú relevantné ľudské práva pre túto krízu. Majú kľúčový význam jednak pre oslabovanie krízy, aj pre to, aby sme riešili príčiny krízy. E, pokiaľ ide o povinnosti v oblasti ekonomických a sociálnych práv, tu je istá červená línia, ktorá by mala riadiť príjmanie ekonomickej politiky v tejto oblasti. A ja by som chcel uviesť tri zásady, ktorými sa musia štáty riadiť pri príjmaní politiky. Štáty majú povinnosť chrániť pred diskrimináciou a zaručiť určitú minimálnu úroveň práv pre všetkých. Po druhé, a toto je e, e, jazyk e, štandardov ľudských práv, ktoré vám sú známe, ale takisto štáty majú povinnosť využiť v maximálnej miere všetky dostupné zdroje na to, aby zabranili oslabovaniu ľudských práv. A po tretie, musia zabezpečiť aj príjmanie zodpovednosti a možnosť použiť opravné prostriedky prípade takýchto, takéhoto, takéhoto vývoja. Ja som chcel poukázať na to, aké to má dôsledky na politiku. Chcel som o tom hovoriť podrobnejšie, ale možno, že na to bude príležitosť neskôr. Pokiaľ ide o prvú množinu zásad, to znamená nediskriminácia a záruka minimálnej úrovne, tu je zásadne dôležité posilniť programy sociálnej ochrany. Neexistuje žiadna nejaká výmena medzi programami sociálnej ochrany a potrebou hospodárskeho oživenia, hoci mnohí by tam e, radi dávali deliacu čiaru. Chcel by som e, e, počiarknúť iniciatívu Medzinárodnej organizácie práce na sociálnu ochranu. Pokiaľ ide o povinnosť maximálne využívať dostupné zdroje, tu je kritickou otázkou to, čo sa v mnohých krajinách ignoruje a síce, že keď sa hovorí o potrebe E, odstrániť fiskálny deficit, čo je legitimná vec. Otázka je, že by sa to malo robiť nie cestou znižovania výdavkov, ale cestou generovania príjmov. E, možnosť e, vytvárať ten fiskálny priestor v mnohých krajinách tým, že sa rovnomernejšie rozloží daňový základ, alebo že sa bude riešiť otázka daňových rajov, ktorá zbavuje mnohé krajiny vyspelé aj rozvojové prostriedkov, ktoré by mohli použiť na riešenie krízy. Čiže musí byť prístup k možnostiam nápravy a ten chronický deficit, ktorý vidíme v mnohých krajinách, tak na severe ako aj na juhu e, je spojený aj s tým, že nie sú tu dostatočne zdôvodnené, právne zdôvodnené e, niektoré úsporné opatrenia a balíky opatrení, ktoré sa príjmajú. Tieto sa príjmajú bez toho, že by sa jednak do toho zapojili ľudia, alebo že by sa im to vôbec vysvetlilo. Čiže z perspektívy ľudských práv je potrebné, aby existoval mechanizmus, ktorý by držiteľom práv umožňoval tieto práva aj vykonávať. Mám celý rad príkladov toho, ako vnútroštátne súdy, e, vnútroštátne inštitúcie na ochranu ľudských práv, ale aj medzinárodné mechanizmy ľudských práv e, pôsobia ako monitory, monitorujú e, túto, tento vývoj a tlačia na to, aby boli rozhodovacie orgány brané na zodpovednosť, aby existovala takáto možnosť. A napokon by som chcel povedať, že vonkajšia činnosť EÚ je nevyhnutne eh, obmedzená internými politikami. Ja počujem často o vonkajšej akcii, vonkajšej činnosti eh, EÚ, ale je veľmi ťažké hovoriť o vonkajších aktivitách bez toho, že by sme nehovorili o vnútorných veciach, pretože vnútorné veci majú dosah aj na to, čo sa deje vo vzťahu na vonok, pretože sa znižujú napríklad výdavky na zahraničnú pomoc a tak ďalej. Um, um, takže keby sa e, toto prepojenie posilnilo, myslím si, že by to posilnilo aj ochranu hospodárskych a sociálnych práv. Preto si myslíme, že Európska únia by mala e, vypracovať akýsi vzorový e, typ e, reakcií na túto krízu z pohľadu ľudských práv, kde musí patriť súdržnosť politik, interná, a externá, agenda zmien, pokiaľ ide o rozvojovú politiku a strategický rámec pre ľudské práva, tieto obsahujú veľmi cenné vyhlásenia a záväzky v tomto ohľade a myslím si, že diskusie o budúcom um, budúcej príprave agendy 2000, eh, po 2000, roku 2012 bude eh, musieť integrovať zásady ľudských práv eh, oveľa pevnejšie. Ďakujem. Ďakujem, pán Sajs, na, za e, vašu naozaj bohatú a komplexnú prednášku. E, dáme slovo pánu De Šuterovi teraz. Je to um, osobitný spravodajca OSN v oblasti práva na potraviny. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pani Valdare za iniciatívu, ktorú vyvinula v súvislosti s touto správou. Chcem povedať, že to, čo, predtým, čo, čo máme pred sebou, je naozaj veľmi silná nespravodlivosť, sociálna a ľudská kríza. Začala sa táto kríza problémami vo finančnom sektore a prístupmi k úverom. To v mnohých eh, krajinách eh, v 80. a 90. rokoch eh, spôsobilo, že mnohé krajiny zabudli na alebo opustili sociálne politiky a tým sa rodiny e, so strednými nízkymi príjmami dostali do vysokej zadlženosti. Zároveň sa veľká hotovosť, likvidita dostala do e, komoditných trhov v dôsledku zvýšených špekulácií, pretože boli k dispozícii finančné prostriedky na špekulácie s týmito komoditami a toto je jedna z tvári hospodárskej krízy. No a väčšina týchto dopadov e, je práve pociťovaná v rozvojových krajinách, kde tie sociálne siete sú práve najzraniteľnejšie. Teraz sa chcem e, popísať, ako sa táto kríza preniesla do krajín chudobných. Budem hovoriť o kanáloch, prostredníctvom ktorých naša finančná hospodárska kríza ovplyvnila krajiny rozvojové. Najskôr poviem, že rozvojové krajiny sa v minulosti za posledných 15-20 rokov stali viac závislými od, dovozu, od, od vývozu do eh, rozvinutých krajín. Poďme ďalej. Toto sú údaje, ktoré máme k dispozícii. A tie ukazujú od UNTAD, že vývoz rozvojových krajín do bohatých krajín predstavoval viac ako polovicu priemerného HDP eh, chudobných krajín v roku 2007 a bolo to viac ako štvrtina v roku 2005. Takže tendencia chudobných krajín a ich schopnosť eh, vyvážať do bohatých krajín je stále dôležitejšia. No a potom v týchto bohatých krajinách došlo k poklesu, čo znamenalo významné straty v príjmoch, výpadky v príjmoch v týchto chudobných krajinách. Poďme nižšie. to vidíme trendy ktorých sme svetkom za roky 2006 až 2008. Kríza znamenala významný pokles vývozu v priebehu krízy, v jej dôsledku. A ďalej vidíme citlivosť e, vývozu e, rozvojových krajín, ktoré sú znázornené žltou, do bohatých krajín. Ide o tretí štvrť rok do roku 2008. Príjmy e, z vývozu rozvojových krajín významne poklesli a klesali až do konca roku 2010 i v druhej polovici 2011 v dôsledku pokračujúcej sa krízy. Ďalším kanálom, ktorým kríza ovplyvnila rozvojové krajiny, bola výška zadlženia. V roku 2003 celkový dlh nových krajín znamenal 2,6 miliardy, 2600 miliard, tisíc miliard amerických dolárov. Za 7 rokov sa výška tohto zadlženia zdvojnásobila bolo to roku 2010. V roku 2012 bude celková výška bude viac ako 6,6 trilióna dolárov. Tieto chudobné rozvojové krajiny majú teda veľmi vysokú e, dlhovú službu a odhaduje sa to na 795 e, triliónov v roku 2003 a v roku 2010 sa to zvýšilo na dvojnásobok a v súčasnosti je to 2026 miliárd. Je to významný nárast tých finančných prostriedkov, ktoré tieto krajiny musia mať k dispozícii na splácanie. Znamená to ďalšie čerpanie na mm, spomalenie či zníženie dopadu hospodárskej krízy to Medzinárodný menový fond i Svetová banka považujú za neudržateľné. Vysoko zadlžené chudobné krajiny majú zadlženosť zo 163 miliard v roku 2011 na 178 v roku 2012. O tomto sa hovorilo aj v Rade pre ľudské práva. Tieto skutočnosti majú vplyv na tieto krajiny. Znamená to riziko, že priame zahraničné investície nebudú tak k dispozícii na financovanie ich rozvoja. Keď sa pozrieme na tento obrázok, vidíme, aké citlivé sú voči kríze priame zahraničné investície. Podľa UNTAD ide o um, štatistiku o nových zahraničných investíciách sa uvádza, že v súčasnosti je situácia lepšia než pred rokom. Priame zahraničné investície od minulého roku narástli o 16 Poprvýkrát v roku 2012 budú tieto investície vyššie než od začiatku krízy v roku 2008. Ale podľa projekcií to až tak veľmi stúpať nebude. Za posledné tri roky do Afriky e, neplynulo toľko investícií v súvislosti s krízou v Líbii a v ďalších krajinách. Ale v súčasnosti je to viac než v roku 2010. To je prvý kanál, ktorým môžu byť rozvojové krajiny ovplyvnené úpadkom ekonomiky v rozvinutých krajinách. Sme svedkami toho, že sa znižuje úroveň oficiálnej rozvojovej pomoci. V roku 2011 celková pomoc od EÚ dosahovala 52 miliard eur a to v roku 2010, od roku 2000, v porovnaní s rokom 2010 mierne pokleslo. Európska únia e, z, mierne znižuje svoju pomoc od roku, 2009, e, od roku 1997. A v súčasnosti e, to predstavuje 0,42 HDP EÚ a to je niečo menej ako 0,7 HDP EU 15, ku ktorým sa EÚ zaviazala. E, nové členské štáty e, by mali dosiahnuť 0,33 e, svojho HDP. Holandsko a Dánsko ostávajú tými najväčšími donormi s 0,7 ale veľký počet členských štátov znižuje rozvojovú pomoc, ako napríklad Francúzsko či Holandsko. Bolo tomu tak najmä v minulom roku. Rozvojové krajiny majú iba veľmi málo spôsobov, ako tlmiť takéto dopady. Jedným z, z spôsobov je zasielanie e, finančných prostriedkov do týchto krajín od ich e, migrantov. Asi 150 miliónov migrantov, pracovníkov v roku 2006 poslal domov okolo 300 miliard dolárov. Išlo o 100, 200 či 300 dolárov na osobu, ktoré posielajú tieto finančné prostriedky každý mesiac svojim rodinám, ktoré ostali v ich rodných krajinách. Je to na pokrytie bezprostredných potrieb týchto rodín. Veľmi vysoké percento rodín v rozvojových krajinách práve dostáva tieto prostriedky. Úroveň týchto prostriedkov ostáva stabilná, či dokonca sa mierne zvýšila za ostatné roky. Keď sa pozrieme na tento graf vidíme, že tieto finančné prostriedky sú veľmi dôležité v porovnaní s iným typom podpory, ktoré dostávajú rozvojové krajiny. Tieto finančné prostriedky sa mierne znížili v roku 2008 v dôsledku krízy, ale teraz neskôr sa zvýšila ich hodnota. Vidíme, že 225 miliard dolárov bolo poslaných e, do rozvojových krajín, napríklad Čína, Mexiko, India, Filipíny boli tie krajiny, ktoré z nich benefitovali, plus ďalšie menšie krajiny. Predstavujú tieto finančné prostriedky asi štvrtinu HDP v týchto krajinách, takže ide o významné prostriedky, ako tlmiť dopad hospodárskej krízy v nich. Dovolte teraz, aby som identifikoval určité vplyvy eh, hospodárskej krízy z hľadiska ľudských práv. v rozvojových krajinách sú tieto dopady naozaj eh, zvýšené, ako už bolo uvedené. V dôsledku ehm, krízy v rozvojových krajinách bolo 205 miliónov ľudí nezamestnaných a to je najväčšia nezamestnanosť v histórii hlavné, um, hlavný, hlavný, najväčší počet týchto ľudí je zamestnaných v neformálnom sektore a iba 20 rodina má prístup akékoľvek sociálnej ochrane. Dôsledkom toho je, že ľudia ostali veľmi zraniteľní. Podľa odhadov Svetovej banky viac ako 50 miliónov ľudí sa dostalo do extrémnej chudoby v roku 2009 64 miliónov to bolo v 2010 a odhaduje sa, že do roku 2020 asi 71 miliónov ľudí navyše bude žiť v extrémnej chudobe e, v dôsledku e, z tejto hospodárskej krízy. Najviac exponované sú e, ženy a deti. Sú tu zraniteľné skupiny, ktoré majú obmedzený prístup k sociálnym službám a sociálnej ochrane. Tieto, e, táto situácia zraniteľných skupín sa ešte zhorší fiškálnymi politikami, ktoré e, sú um, charakterizované zníženými výdavkami do sociálnej sféry, e, problémami na trhu práce, a nedostatkom senzitivity, rodovej senzitivity. Napriek, napriek údajom od UNIFEM sú e, hlavne ohrozené ženy. Dovolte, aby som teraz odporúčil ďalšiu vec, čo sa týka hlavne rozvojových krajín. A týka sa to aj úlohy krajín OECD na zníženie dopadov hospodárskej sociálnej krízy na hospodárske sociálne práva. Krajiny OECD by mali spôsobiť, aby, zabezpečiť, aby ich opatrenia neviedli k diskriminácii tých najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, aby sa, neporuš, aby sa um, princíp retrogresie neuplatňoval. Napríklad DPH, zvýšené úrovne DPH má, majú veľký a zvýšený vplyv na tých, ktorí už sú v súčasnosti v stiažnej situácii. Po druhej, musíme sa snažiť zriadiť minimálnu úroveň sociálnej ochrany. Musíme zaviesť e, mechanizmy dávok aby mohli ich požívateľia protestovať eh, proti vylúčeniu z ich príjmania. A po tretie, musíme podporovať zamestnanosť a slušnú prácu, ako aj právo na prácu, ktorá je, toto právo je zakotvené v medzinárodných listinách. Takisto sa tieto aspekty majú vzťahovať na pracovníkov v neformálnom sektore. Po ďalšie, treba prioritizovať investície do oblastí, ktoré sú prospešné pre zamestnávanie žien a dievčat. Toto sú politiky, ktoré by bolo treba prijať krajiny OECD, EÚ samotná i jej členské štáty by mali prijať viaceré iniciatívy na zmiernenie dopadu hospodárskej krízy na hospodárske a sociálne práva i ľudské práva. Tieto krajiny majú extrateritoriálne povinnosti v tejto oblasti majú príjmať politiky, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na ľudské práva v tretích krajinách a majú podporiť snahu týchto krajín postúpiť a zlepšiť situáciu v sociálnych a ľudských právach. Mastické princípy týkajúce sa sociálnych a kultúrnych práv obsahuje extrateritoriálne uplatňovanie v tejto oblasti. Je tu viacero priorít, ktoré boli stanovené. To sú, ktoré krajiny by mali byť podporené zo strany OECD v súvislosti s zasilaním e, zarobených finančných prostriedkov. Nemali by sa pre takýchto migrujúcich pracovníkov zvyšovať e, transakčné poplatky, pretože ich príjmy zasielané do pôvodných krajín zvyšujú úroveň ich rodín v týchto krajinách. Ďalej by sme mali inovovať finančné mechanizmy rozvoja. Mali by sme mali podporiť daň pre finančné transakcie, aby sa toľko nešpekulovalo v rámci výmenných kurzov. A môže to destabilizovať významné finančné toky, ktorých sme svetkom od eh, azijskej finančnej krízy v roku 1997. Um, ehm, krajiny by mali byť podporované pre príjmaní solidných sociálnych programov, systémov. Medzinárodná organizácia práce odhaduje, že prijatie takýchto systémov v rozvojových krajinách nebude stáť viac ako 2,2 až 2005 HDP v roku, z roku 2010. Problémom je, že tie drobné krajiny v rozvojovom svete si takéto systémy nemôžu dovoliť. Sú krajiny, ktoré takéto systémy zavádzajú, ale netrpia tak pod tými hospodárskymi šokmi ako ekonomiky malé. Musíme chudobným krajinám pomôcť tieto režimy prijať, aby sa mohli poistiť proti rizikám, že tieto systémy nebudú e, udržateľné z trvalého hľadiska. Treba zaviesť mechanizmy, aby chudobné krajiny mohli dostať e, najlepšie e, úvery a poistiť sa pre prípad e, neúnosnosti ich sociálnych systémov, aby mohli plniť svoje povinnosti voči svojmu obyvateľstvu za relatívne nízke výdavky. Ďalej, treba odhaľovať dôvody volatility cien potravín. Očakávame, že tieto ceny budú ešte volatilnejšie v budúcnosti v dôsledku veľkých eh, klimatických šokov. Je potrebné prijať limity pre finančných aktérov na trhoch s derivátmi, najmä s polnohospodárskymi plodinami a podporovať chudobné krajiny, aby si vytvárali potravinové rezervy a zmierňovali tieto um, šoky spôsobené počasím a podnebím. Dúfajme teda, že uh, takýmto spôsobom sa nám podarí zmierniť dopady uh, hospodárskej a sociálnej krízy na ľudské práva. Ďakujem za to, že ste veľmi konkrétne uvierili, čo by sme mali urobiť a ďakujeme za vynikajúci výklad. A to nie je nič ťažké. My vlastne rátame s týmito hodnotami a napriek všetkej technológii, ktorú máme k dispozícii, je ešte väčšia miera nezamestnanosti ako v minulosti a je ťažko nájsť ľudí, ktorí pracujú 5 rokov. Je pravdou, že sme prekonali e, tento čas, ale je to veľmi dôležitá téma. A teraz tu máme video od pani Moru Koku z Asociácie pre ženské práva v rozvoji. Máte to v písomnej forme. E, tam sa hovorí o e, tvárach chudoby. Sú to ženy. E, a pani Šuter je za tento rodový prístup, ktorý sa nedá obísť. Myslím si, že naozaj je potrebné hovoriť špecificky o situácii žien. Morokoko from the Association for Women's Rights in Development. I first want to thank the European Parliament for inviting me to speak at this hearing and to offer uh,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 us or those of us who have questions to her, she will answer them in writing because we, we cannot do this interactive. So, now um, I will ask Mr. Jean-Louis. Dobre, a teraz poprosím pána Jean-Louis Will z DGDFCO, ktorý bude hovoriť o rovnakých príležitostiach a ľudských právach. Poprosím vás, aby ste boli struční. Ja viem, že robíte oveľa viac, než môžete povedať za 5 minút, ale poprosím, aby ste sa o to pokusili. Ďakujem pani predsednička, ja sa pokusím, aby som vám pomohol a obmedzil na minimum moje vystúpenie, takže nerobte si starosti, ja viem, že vy viete, čo robíme, takže nepotrebujem to podrobne vysvetľovať. Chcel by som sa poďakovať za pozvanie a príležitosť tak vám, ako aj pani eh, Valdejre, spravodajkyni, za možnosť vystúpiť na tomto vypočutí na túto tému, ktorá je skutočne dôležitá. Eh, úvodom by som povedal niečo o o riziku, že možno, že budem e, sa držať príliš pri zemi, ale e, chcel by som začať niektorými základnými zásadami vo vzťahu k ľudským právam v kontekste um, e, sociálnych a hospodárskych práv. Ako povedali predrečníci, štáty sú zodpovedné za ochranu práv ich občanov, pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ako aj politické práva. Samozrejme, e, toto táto povinnosť je podporená uznaním, že tieto práva by sa mali dosahovať postupne prostredníctvom prístupu krok po kroku. Teda postupne by mali byť garantované. Predchádzajúci rečníci nám už ukázali, že ešte treba naozaj veľmi veľa urobiť v oblasti pokroku, najmä v ekonomickej oblasti. Samozrejme, že zdroje sú základom preto, aby sme pokročili touto cestou v rozvojových krajinách. A najmä teraz e, prechádzame skúškou krízy. E, samozrejme, že čiste právny prístup k problému má svoje limity. Ja si myslím, že by bolo zaujímavé porovnať rozličné rozvojové krajiny, a spôsob, akým pristupovali k riešeniu krízy v minulosti, ako to robia dnes a možno, že by sme z toho porovnania mohli vyvodiť nejaké závery. Takéto analýzy by nás mohli napríklad e, poučiť o tom, že tie krajiny, ktoré e, majú ekonomický rozvoj, nie práve najlepšie chránia ekonomické a sociálne práva najzraniteľnejších vrstiev obyvateľstva a že tie chudobnejšie možno to robia oveľa lepšie their capacity to Chcem povedať, to economic and social rights. Um, uh, medzinárodné spoločenstvo nemusí povinne podporovať tieto rozvojové krajiny v oblasti sociálnych a ekonomických práv. Tam tá povinnosť je skôr morálneho ako právneho charakteru. Chcem doložiť, že negatívny dopad krízy sa neobmedzuje len na sociálne a ekonomické práva. Politické a občianské práva sú rovnako ohrozované, keď dôjde k nárastu politickej a socia- politického a sociálneho napätia. A to je potrebné pripomenúť. Členovia panelu nám už naozaj poskytli mnoho dôkazov o tom, ako ekonomická a finančná kríza má dopad na socioekonomické práva obyvateľov, najmä tých najzraniteľnejších. E, my už poznáme nejaké návrhy, ktoré by to mohli napraviť a ako by sa to dalo napraviť. My si vysoko ceníme takýto typ kreatívnych reflexí e, pri hľadaní východiska zo súčasnej krízy. Naša práca je oveľa skromnejšia v rámci DŽ AFKO e, Samozrejme, že my chceme zdôrazňovať, že politika rozvojovej pomoci prispieva k cieľu vykorenenia chudoby v rozvojových krajinách. Tieto ciele sú samozrejme oveľa dôležitejšie vzhľadom na disproporčný dopad tejto krízi na tých najchudobnejších a najzraniteľnejších obyvateľov. Opozícia, ktorú nachádzame niekedy medzi ľudskými právami a snahou znížiť mieru chudoby, nie Napríklad Amnesty International hovorí, že chudoba prináša so sebou aj politickú e, neistotu a zbavovanie e, práv, ale to nie je nevyhnutné. Ale je to akýsi dôsledok činnosti alebo skôr nečinnosti vlád a ekonomických činiteľov. Kríza zvyšuje výzvy pred vládami e, týchto rozvojových krajín a aj najmä pokiaľ ide o poskytovanie fondov týmto krajinám Európska únia ešte stále stále sa aj nedarí plniť tieto e, ciele, ktoré si stanovila, ale kríza nás nutí, aby sme ešte viac a hospodárnejšie, efektívnejšie využívali tieto naše obmedzené zdroje. V tomto smere ľudské práva sú čoraz častejšie vnímané ako nástroj rozvojovej politiky. Je to najmä v Európskej únii, ale takisto aj OSN už tento prístup aplikujú, ehm, teda najmä prístup z hľadiska ľudských práv, najmä v týchto rozvojových krajinách. Nová rozvojová politika EÚ zodpoveda okrem iného aj týmto výzvam, o ktorých dnes hovoríme. A táto agenda zmien, o ktorých hovoríme, predstavuje také všeobecné politické línie a na prvom mieste sú veci, ktoré e, sú podobné ako v minulosti a teda týkajú sa ľudských práv. Potom je tu inkluzívny a trvalý udržateľný rast. Určite o tom viete, pretože všetci ste si zrejme tento dokument prečítali. Treba zdôrazniť e, sociálne aspekty, zdravotníctvo, vzdelávanie, e, ľudský rozvoj. V ekonomickej oblasti sú najmä dve priority Jednou z nich je poľnohospodárstvo, najmä udržateľné poľnohospodárstvo. A táto politika samozrejme negarantuje právo na potraviny, ale prispieva k tomu, že tento cieľ bude ľahšie dosiahnuť. V agende zmien máme aj stratégiu Európskej únie pre ľudské práva, ktoré posledne schválila Európska rada a ja dúfam, že kolegovi, môj kolega z, zo zahraničných vzťahov sa o tom širšie vyjadrí E, ja v mojej prezentácii nechcem zachádzať do detajlov. Ak hovoríme o tomto nástroji, nástroji pre demokraciu a pre ľudské práva, treba sa zamyslieť aj nad jeho aplikáciou počas celého obdobia 2014-2020 a treba sa viac skoncentrovať na ekonomické a sociálne práva, ktoré by sa mali stať prioritou tohto nástroja dve veci, ktorými by som chcel ilustrovať to, čo som povedal a aby som aj na návrhy e, vystupujúcich zareagoval, ako pani Koko zdôraznila. Tí, ktorých sa ekonomická kríza najviac dotýka, sú práve ženy. A to bude tomu tak naďalej, kým ženy budú diskriminované a zbavované svojich práv. Akčný plán pre e, rodovú rovnosť sa koncentruje na dlhodobé akcie, aby sa táto tendencia zvrátila. A ja si myslím, že je dosť na mieste takýto prístup a takýto plán v súčasnej situácii. Tento plán e, vyplýva z 53 indikátorov a je záväzný pre výbor pre zahraničné vzťahy, pre komisiu, pre všetky krajiny vo svete aj pre členské štáty. Už máme niektoré výsledky, ale rád by som spomenul napríklad e, podpis, došlo k nemu pred dvoma týždňami, dohody e, s Marokom, kde sa E, kde sa veľa peňazí investovalo. Ďalej tu máme 45 miliónov pre ženy, potom tu máme sektorový program, ktorý je určený rovnosť, rodovej rovnosti v rozvojovej spolupráci. Teda gender mainstreaming, ako tomu už bolo povedané a ako to zdôraznili moji traja predrečníci, je v centre nášho záujmu a našich aktivít. Ďalšia veľmi dôležitá akcia je špecifický program ktorého cieľom je pomôcť rozvojovým krajinám v oblasti aplikácie mechanizmov sociálnej ochrany. Opäť tu treba povedať, že je e, to potrebné zdôrazniť, ako povedali minulí rečníci. Mali sme tento program minulý rok, boli do toho zapojení aktéry občianskej spoločnosti, lebo len tak je možné, že tieto sociálne programy a sociálne politiky budú pokrývať všetky kategórie obyvateľstva, aj tie najmargino, na margu spoločnosti, na okraji spoločnosti. Tu by som skončil svoj e, príspevok, hoci viem, že by som mohol ešte pokračovať vo vymenovávaní príkladov, ako sa snažíme riešiť túto e, veľmi citlivú situáciu. No ale tu by som sa vám poďakoval za pozvanie a som plne k dispozícii zodpovedať vaše otázky. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, hovorí pani predsednička. Vidím, že e, naši experti si robili poznámky. Ja som presvedčená, že sa budeme môcť vrátiť ešte k nejakých kým ďalším veciam, pani Veronika. No nech sa páči. Nechajte ma sústrediť sa na veci, ktoré neboli povedané. Ja plne súhlasím s tým, že ekonomická a finančná kríza tieto problémy zvýrazňuje. To nie sú nové problémy, ale oni sú zvýraznené vo všeobecnosti a disproporčne sa dotýkajú tých najzraniteľnejších vrstiev populácie. Pán Sainz to už dobre povedal, migranti, utečenci, ženy, deti a menšiny so všetkým, čo to obsahuje, vrátanie xenofóbie a samozrejme chudobní a ľudia, ktorí majú veľmi nízke príjmy, ktorí sú najviac postihnutí a to sú práve ženy. Navyše sa zdôrazňujú potenciálne konflikty. Pán de Schutter to veľmi dobre pozná, pretože my na úrovni EÚ plne podporujeme jeho e, prácu v oblasti potravín, ale môžeme hovoriť rovnako o vode, o ktorej sme ešte nehovorili. Ďalej sú tu environmentálne aspekty, ktoré sú spojené s otázkami životného prostredia. Takže vidíme, že je tu viacero zdrojov konfliktov, ktoré sa v kríze zvýrazňujú ako možno proti ním bojovať. Je to veľmi komplexný systém, nedá sa vyčerpávajúco na to odpovedať, ale ja sa sústredím na tie najdôležitejšie aspekty, ktoré sa týkajú ľudských práv a e, demokracie. Najmä treba podporovať multilaterálny systém bezpodmienečne, lebo, lebo len tak možno dosiahnuť MDG Ďalej treba podporovať multilaterálny systém v oblasti ľudských práv. Myslím si, že tento systém nikdy nebol taký silný, nikdy nebol taký rozvinutý ako v posledných rokoch. A e, samozrejme, že paralelne sú tu isté rizika v oblasti ľudských práv, ktoré ohrozujú každého jedinca. Teda máme tu istý paradox. Avšak máme prostriedky v našom multilaterálnom systéme pre ľudské práva, ktoré sú určite tie najväčšie, aké kedy vôbec boli. A máme tu záväzky zo strany EÚ a všetkých inštitúcií, že budú robiť maximum. Máme európsky systém, ktorý tiež sa posilňuje, najmä na teoretickej úrovni. Máme akčný program pre ľudské práva, máme tu e, akcie Jean-Jean Viville, E, máme tu plán a tak ďalej, máme tu e, systém prevencie a predchádzaniu kríz, ktoré už prebiehajú a potom sú tu, je tu agenda pre ľudské práva a tie sa čím ďalej, tým viac zapracúvajú do praxe. Pokiaľ ide o stratégiu pre ľudské práva, je dôležité, aby sa sústredila na univerzálnosť platnosti ľudských práv. Občianske a politické práva sú práva, ktoré nie sú len morálnou povinnosťou, ale sú to práva. Existuje dohovor OSN a čo, mnohé štáty to ratifikovali a je to naozaj e, nevyhnutné. Chcem ďalej ešte e, podporiť niektoré veci, ktoré povedal pán Sais to je veľmi znepokojúce to, čo ste povedali o demokracii a ľudských právach, ktoré sú v ohrození. Pokiaľ ide o občianske a politické práva, tam treba trvať viac ako kedykoľvek predtým, aby sme mali bread o ballot. To znamená, že e, sú tam isté vysvetlenia. E, my vidíme, že na jednej strane parlament nám hovorí, že vy robíte rovnicu medzi E, demokraciou a spravodlivými voľbami, ale za tým ešte niečo viac, pretože pred voľbami je potrebné skonsolidovať demokraciu, to musí pokračovať cez voľby aj po voľbách. Po druhé, sloboda vyjadrovania. Uvediem príklad. Čoraz častejšie sa tu na to útočí. Čoraz viac sú postihované práva odborárske, tam je naozaj veľa čo urobiť, aj na médiá E, sa musíme sústrediť, lebo často práve médiá upozorňujú na mnohé veci, aj mnohé e, environmentálne kritiky, tam máme Rusko a ďalších, tam možno veľa hovoriť. Ďalej tu máme občianske a politické práva aj pre ženy, pretože to si vyžaduje, je, aby sme sa sústredili aj na politickú aktivitu žien. A tam je naozaj dôležité sa zamerať na agendu a na rozhodnutia. Treba venovať pozornosť právam detí, tam sa práve pristupuje momentálne k revízii tých hlavných orientačných línií. Máme tu problém sírvot, e, deti, ktoré trpia násilie, domáce násilie, e, ktoré narastá, ale tu máme program Shelters pre ženy a, a teda to všetko patrí skôr do občianskych a politických práv. E, mučenie a všetky programy tam to je spojené so zdravotníctvom, ale aj s dohovorom o boji proti e, mučeniu. Občanské a politické práva, tam je potrebné, e, aby sme ich plne podporovali, lebo to pomáha ekonomickým aj sociálnym právam. Pokiaľ ide o sociálne a ekonomické práva, tak tam je to všeobecne komplikovanejšie, ale je jasné, že treba trvať na tom, že je tam tá univerzalita a na, pokiaľ ide o nástroje pre ľudské práva a demokracie sú veľmi dôležité, najmä v programoch, ktoré aplikujú naše delegácie v oblasti ekonomických a sociálnych programov. Naše delegácie samozrejme majú slobodu všímať si v rozličných e, oblastiach tieto práva, napríklad právo na prácu, právo na prostredie, voda, e, potrava samozrejme sú, ne, sú súčasťou toho. Ďalej tu máme interný systém EU, máme tu ďalej e, občianske a politické práva, sociálno-ekonomické práva, tam je dôležité podporovať mimovládne organizácie. Prečo? Lebo keď je menej peňazí, aj občianská spoločnosť má menej peňazí a mimovládne organizácie majú problémy takisto, pretože majú menej členov, lebo nemajú peňazí, alebo že štát má iné starosti a dochádza vo všeobecnosti k takej veľmi negatívnej atmosfére, ktorá vlastne dopadá na mimovládne organizácie a na občianskú spoločnosť. Takže je potrebné naďalej podporovať mimovládky, je potrebné bojovať proti, všet, proti všetkým opatreniam, či už v Rusku alebo v Egypte, proti všetkým opatreniam, ktoré hovoria, že financovanie zvonka týchto mimovládnych organizácií povedie k oranžovým revolúciám. Myslím si, že to je celkom inak a ďalej e, treba podporovať občianskú spoločnosť práve takýmto spôsobom. A my a naše delegácie robia čoraz viac, aby mohli rýchlo zasiahnuť tam, kde sú krízy. Čiže to je istá mikroekonómia, nie makroekonómia, ale je dôležité zachovať ju. Máme tu ďalšie otázky a tam ja som spokojná, že parlament organizuje vypočutia a štúdie o biznise a ľudských právach. Tam je naozaj E, čo robiť, najmä pokiaľ ide o zodpovednosť, najmä pokiaľ ide aj o aplikáciu princípov OSN v oblasti biznisu a, e, biznis a etiky. Ďalšia oblasť sa sústreďuje okolo toho, čo spomenul pán Will, a síce okolo novej rozvojovej politiky. To sú veľmi dôležité oznámenia komisie Agenda for Change a Budget Supports a tam naozaj treba venovať veľkú pozornosť. Agenda for Change e, sa sústreďuje na chudobu. Je samozrejme jasné, že tam tá pomoc bude e, adresovaná najmä na to, aby sa e, zjemnili dopady chudoby a ďalej sa tam snažíme zvýšiť efektívnosť tejto pomoci, teda boj proti e, podvodom, defraudácii. To je veľmi dôležité a dôležitejšie v časoch ekonomickej krízy. A takisto sa chceme sústrediť na centralitu e, demokracia ľudských práv. Čiže máme tu poprvýkrát takéto dve dôležité oznámenia, ktoré hovoria, že v centre musia byť ľudské práva vo všeobecnosti. Chcem povedať, že toto teraz treba zaviesť do praxe, napríklad v rámci programovania rozpočtu. Je to akceptované na e, všeobecnej úrovni e, v rozpočte v oblasti ľudských práv. Tam sa nepoužíva žiadna podmienenosť. To sú myšlienky. E, nie som príliš politicky korektná, ale nemám dosť času. Po druhé, sektorová podpora. Treba sa pozrieť, ako k týmto otázkam pristupovať. Aj tu už bolo povedané, že je potrebné, aby aj v programovaní všetkého, čo sa týka peňazí, e, čo sa negociuje s vládami, e, tam je istá, aby sa tam zdôrazňovala centrálna povaha ľudských práv a keďže tu máme teraz obdobie krízy, je treba e, trvať na zdraví a vzdelávaní. To sú základné programy, e, ktoré sú naj, najkrehkejšie v tejto situácii. Treba povedať, že aby sa všetko toto zlepšilo, aby sme boli lepší vo vnútornej aj e, vonkajšej koherentnosti. Keď negociujeme, vy to viete, Barbara, keď sa nám povie, že vy vy tu kážete dobré slova, ako pristupovať k odborárom, e, k migrujúcim pracovníkom, ale čo vy robíte v realite? Ja si myslím, že parlament, ako aj my, a my spolupracujeme s kolegami z Európskej komisie, myslím si, že naozaj môžeme robiť veľmi veľa. My môžeme byť logicky a efektívni smerom navonok, keď budeme aplikovať tie isté hodnoty a tú istú efektívnosť aj vo vnútri Takže to sa týka xenofóbie, ženských práv, ľudských práv a tam naozaj očakávame veľmi veľa od tohto e, mainstreamingu v, aj v Európskom parlamente, najmä pokiaľ ide o túto centrálnosť, centrálnu povahu ľudských práv. E, takže ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Mám, chcela by som povedať len toľko, že som e, trocha zanedbala svoje um, svoju úlohu predsedničky zrejme, lebo sa nám podarilo e, prekročiť náš čas, ale dostali sme sa teraz, keď sa dostaneme k téme súkromných vojenských a bezpečnostných organizácií, tak určite vám E, poskytneme rovnaký čas, aký bol poskytnutý na prvú tému a takisto pokiaľ ide o tú ten posledný bod programu o Kolumbii, tak takisto e, dostanete primeraný čas. Teraz e, odovzdávam slovo pani Valdejre, ktorá je spravodajkyňou pre túto správu. Nech sa páči.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 Eh, es, eh, es gribēju pateikties visiem tiem, kas šodien ir Chcel by som sa vám všetkým poďakovať. Ďakujem všetkým tým, ktorí zareagovali na našu výzvu. Ide o novú, nesmierne zaujímavú tému. Sú problémy s tlmočením? Pýta sa rečnička. Máte tlmočenie, prosím? Naznačte nám, či... Dajte nám znamenie, či počujete tlmočenie. Začínam tretíkrát, ale nevadí. Táto správa je nesmierne zložitá, pretože súvisí s určitými problémami. Musím povedať, že hospodárska situácia poukazuje na najzávažnejšiu hospodárskú krízu v Európe i celom svete. Som profesorkou e, ekonomie, No a e, myslím si, že celkom dobre rozumiem tomu, čo spôsobilo krízu. Pani predsednička, trvali ste na tom, aby sme hovorili stručne. Máte na to dôvod, ale chcela by som počiarknúť dva aspekty. V prvom rade musím povedať, že správa, ktorú máme pripraviť, nevyrieši všetky problémy členských štátov EÚ. Ide o závažné, ďalekosiahle problémy, ale nedáme také odporúčania, ako majú fungovať Španielsko, Taliansko či Grécko politicky. Sú tieto prístupy už sformulované, existujú existujú dva spôsoby, ako k týmto otázkam pristupovať. Poprvé sa hovorí, že eh, peniaze sa minuli, už neostávajú. A druhý prístup je taký, že treba využiť tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Napríklad eh, za Mm, zadlženie Grécka trikrát vyššie ako sú maastrichtské kritéria, či zadlženie Talianska dvojnásobok oproti maastrichtským kritériám. Jednoducho my v tejto správe nebudeme o týchto veciach hovoriť a navrhovať riešenia. Chcem však povedať, že my, Európska únia, sme e, zodpovední aj za to, čo sa deje v tretích krajinách. To sú krajiny, ktoré sú mimo EÚ. Chcela by som podporiť tých, ktorí napríklad e, vidia dôsledky čo v týchto krajinách, e, čo, u nich, čo v nich spôsobili, e, spôsobil pokles vývozu do EÚ, ako sa znížili priame zahraničné investície. To sú konkrétne dôsledky krízy a tie majú vplyv aj na tretie krajiny. Čo by sme však mohli v tejto súvislosti urobiť my? Viacerí rečníci sa vyjadrili, že rozvojová pomoc sa musí zmeniť, že musí sledovať nové zásady, ktoré treba vypracovať. Napríklad sa hovorilo o tom, že sú e, významné finančné prostriedky pre Maroko, pre program rovno, e, rovnoprávnosti. Musíme si zadefinovať, čo konkrétne chceme dosiahnuť. Pán Čiter povedal, že by sme mali tieto krajiny vyzvať, aby vytvorili e, siete sociálnej ochrany. Napríklad v Brazílii, v Indii sa v týchto krajinách pracuje, ale malé krajiny jednoducho nemajú silu, aby takéto niečo vytvorili a na tom pracovali je potrebné vytvárať v týchto krajinách eh, pracovné príležitosti, aby krajina, kraj, tieto krajiny ne, po, ne, ne, neposkytovali iba sociálnu pomoc, ale pomoc rastu, rozvoja. Treba pracovať na vzdelávaní i pracovných príležitostiach, aby sa tieto krajiny potom mohli rozvíjať. Samozrejme, že veľmi dôležité hovoriť o tých najzraniteľnejších, najmenej chránených skupinách, vidíme, že aj eh, muži môžu byť bez ochrany. Ak muži nemajú prácu, jednoducho to veľmi ťažko nesú. V iných krajinách e, toto sa deje v Európe. V rozvojových krajinách ide najmä o ženy a deti, ktoré potrebujú zvýšenú ochranu. Všetko toto je naozaj dôležité a nesmieme na to zabúdať. Musíme aktívne pracovať na tom, aby sme obchodné zmluvy vypracovali, aby boli e, podporné. Pracujem aj v iných e, výboroch a viem, ako je to s dohodami o voľnom obchode. S rozvojovými krajinami treba uzatvárať také zmluvy, aby mohli s nami e, obchodovať rovnoprávne, ale aj čestne. Treba pomôcť ľuďom, aby si e, mohli oni sami riešiť problémy vďaka novovzniknutým pracovným príležitostiam. Naozaj stručne som sa pokúsila hovoriť zhustenie Ďakujem za odporúčania tým kolegom, ktorí tu dnes sú, i tým, ktorí sa do našej práce zapoja. My sme naozaj zodpovední v mnohom za tom, čo sa deje aj mimo EÚ, pretože u nás je kríza a v iných krajinách je kríza aj preto, že sme my nekonali a preto musia od nás zísť odporúčania. Ďakujem pekne, pani Valdere. Ehm, ehm, Svojich rečníkov na mojom zozname mám pán, pani Gomeš, pán Tavares, pán Görens, poprosím vás, aby ste, ak to je možné, obmedzili svoje vystúpenie na dve alebo tri minúty. O tejto správe hovoríme poprvýkrát, vrátime sa k nej opätovne na jeseň. Anna Gomeš. Ja budem dokonca ešte stručnejšia. Môžem povedať len toľko, že plne podporujem to, čo povedal pán Sajs, keď uvádzal príklad Španielska. Môžem vám povedať, že sa to deje aj v Portugalsku. A je to také jednoznačné, že tieto veci majú obrovský, obrovský dopad na ľudské práva vo všetkých oblastiach, od napríklad um, oslabovania národných e, zdravotníckých služieb. V Portugalsku 95 lekárov dnes demonstruje v uliciach. Až po E, zvyšovanie nerovnosti, to znamená, to je tá medzera medzi tými, ktorí sú zámožní a tými, ktorí majú málo. Čiže toto je len prejav toho, že tá kríza sa nezvláda dobre. A chcela by som pozdraviť predstaviteľov komisie, aj za to, že nám vôbec niečo vedeli povedať, ale je smiešné, vy nemôžete urobiť nič, kým lídry EÚ neurobia potrebné opatrenia na prekonanie tejto krízy. V opačnom prípade budeme svedkami zhoršovania sa situácie tak vo vnútri EÚ, aj s tým, že to bude mať dôsledky pre okolitý svet, ako tom, o tom e, práve e, povedal pán Dešuter. Ďakujem, pani Gomez, pán Tavareš. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedala Anna Gomeš a v týchto krajinách BRICS alebo PIX alebo akokoľvek ich voláte, my sme e, tu na, e, v rozmedzi, keď napríklad vidíme, že portugalský novinár bol prepustený nie za to, že kritizoval portugalskú vládu, za to nemôže byť súdený, ale za to, že kritizoval angolskú vládu e, za, nejaké, e, za niečo, čo robili portugalské podniky. A toto je len dôkaz toho, že je tu toto prepojenie a preto si veľmi cením to, čo povedali naši dnešní rečníci. Mnohé z toho, čo povedali, sa nevzťahuje iba na správu pani Valdere, ale týka sa to aj e, mojej strategickej správy, teda strategického hodnotenia politiky EÚ e, e, e, a takisto činnosti osobitného výboru pre organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí. To, tí takisto konajú veľmi zaujímavé vypočutie na podobné témy, ktoré sú veľmi zaujímavé. Včera sme si vypočuli predstaviteľa Medzinárodnej organizácie práce, ktorí hovorili, že máme 800 tisíc obetí nutenej práce vo vnútri Európskej únie. Samozrejme, to všetko je prepojené s obchodovaním s ľuďmi a so všetkými formami trestnej činnosti. Vypočuli sme si aj to, aké uvoľnené normy platia v oblasti spracovania odpadu tým, že sa odpad e, odváža do tretich krajín. Ale musím nesúhlasiť s jednou vecou, že pokiaľ ide o to, čo sa povedalo predtým v súvislosti s dostupnosťou finančných prostriedkov, týchto je veľmi veľa. Peňazí je veľmi veľa, nie málo, ale sú v tieňových e, ekonomikách alebo sú v bankách, nevyužívajú sa dobre. Čo sa bojím? Obávam sa, že toto je len začiatok. Myslím si, že budúci rok bude veľmi zlý pokiaľ ide o ďalší vývoj krízy eurozóny, ale aj ďalších e, veci. A to, čo povedal pán, e, e, pán aj pán De Schutter o poukážkach, ktoré posielajú migranti do svojich krajín. To platí aj pre krajinu, ako je Španielsko. A tie dôsledky budú veľmi tvrdé. Chcel by som teda povedať, že tu ide len o prvý krok k širším úvahám, nielen v rámci správy pani Vajdere, ale aj v rámci ďalších výborov, ako je EKON alebo osobitného výboru pre E, trestnú činnosť alebo LIBE a myslím si, že by sme mohli uvažovať o spoločnom uznesení s niektorými ďalšími spravodajcami, aj s pám alebo s pánom e, s pani Jakolino, e, pre, s pánom Jakolino pre organizovaný zločin E, čiže dostali sme teraz materiál, o ktorom môžeme ďalej rozmýšľať, ale mám otázku na pána Dešuter. Mohli by ste povedať niečo podrobnejšie o vašej myšlienke o poistení v súvislosti so sociálnou politikou? Zdá sa mi to byť veľmi zaujímavé, ale vy ste to len stručne načetli a mňa by zaujímalo viac. Ďakujem, pán Tavareš. My v rámci výboru druhá e, v v rámci rozšíreného predsedníctva môžeme diskutovať aj o tom, že kam ďalej v rámci EÚ. Pán Görens? Áno, ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že mm, Týmito otázkami sa zaoberá aj výbor pre rozvoj výlučne iba teda rozvojovými otázkami a bolo by tam potrebné zakomponovať aj ľudské práva. Ja som správodajcom Agenda for Change a chcel by som vám uviezť niekoľko poznámok na margo toho, čo tu odznelo. Ja plne zdieľam analýzy, ktoré tu odzneli, ale jediným riešením. Tí ľudia, ktorí nemajú čo do zložiť, nemajú iné riešenie, len trpieť. Oni nemajú žiadnu možnosť výberu, nemajú slobodu. Keď nemajú slobodu, nemajú práva. Takže to, sú, to, je, to je prvá generácia, kde, kde sa vlastne istým spôsobom determinujú e, sociálne-ekonomické práva. Svet sa veľmi zmenila, teda aj naša politika sa musí zmeniť. Pozrieme sa na demografiu, je nás teraz 7 miliárd, o 15 rokov nás bude 8 miliárd, za 25 rokov nás bude 9 miliárd a to nemožno ignorovať. Po druhé, za posledných 20 rokov HDP svetový sa zvýšil o 19 biliárd, biliónov a to znamená, že sú tam isté dodatočné príjmy, ktoré boli redistribuované tak, aby sa eliminovala chudoba. A teraz sme svedkami zmeny paradigmy v oblasti rozdelenia zodpovednosti e, medzi tými, ktorí vlastne e, túto zodpovednosť dielali. Neviem, ako treba vysvetliť portugalskej verejnosti, prečo táto krajina musí zvýšiť svoju rozvojovú pomoc na, e, o 0,7% a, a poslate tieto 0,7% do Brazílie, zatiaľ čo e, ľudia opúšťajú Portugalsko a idú do Brazílie, lebo tam nachádzajú pracovné príležitosti. Takže dochádza tu k medzinárodným zmenám, ktoré nemôžeme ignorovať. Vynárajúce sa ekonomiky, ktorých bohatstvo a nárast ročného bohatstva e, vysoko prevyšuje mieru pôrodnosti a tieto krajiny by mali mať svoju zodpovednosť. A chcem reagovať na to, čo povedal zástupca AFKO. Myslím si, že každý musí prijať svoju časť a svoju mieru zodpovednosti. Ja si myslím, že už my sa nemôžeme v EÚ neustále e, trápiť seba bičovaním a byť jediný zodpovedný ja si myslím, že tie 0,7 e, by sa mohlo použiť aj v tej krajine, ktorá má teraz problémy. Máme tu vynárajúce sa krajiny, Brazíliu a ďalšie, ktoré musia takisto prijať vlastnú mieru zodpovednosti. Samozrejme, nehovorím, že treba zrušiť medzinárodnú solidaritu. Nie, ale treba zvýšiť aj vnútornú e, solidaritu v krajinách. Pozrieme sa na chudobných v USA. My nemôžeme byť lahostajní k ich E, e, osudu, ale tým sa musí zaoberať vnútorný rozpočet USA. Chudoba v Burkina Faso takisto tam treba bojovať spolufinancovaním zvonka aj znútra. Teda aj prostredníctvom e, národných rozpočtov, ale aj nášho rozpočtu pre rozvojovú spoluprácu. E, moje návrhy boli vo výrobe DV predvčerom e, podporené širokou väčšinou. My sme za koncentráciu, za diferenciáciu, to znamená, že chceme eh, skoncentrovať viac úsilia, ktoré my budeme eh, orientovať na tie krajiny, ktoré ho viac potrebujú a same sa nemôžu zo svojej situácie vymaniť. My sme navrhli eh, progresívny phasing out, a chceme negociovať s krajinami, ktoré ešte dnes prijímajú rozvojovú pomoc, ale my musíme povedať otvorene, postupne, ako sa budeme sťahovať, vy budete musieť nás nahradiť a budete nás musieť nahradiť vlastnými prostriedkami, ktoré sa zo dňa na deň e, množia, zväčšujú a vy musíte prijať vlastnú zodpovednosť. Samozrejme to neznamená, že my nemôžeme podporiť týmto poskytnúť týmto krajinám technickú pomoc už budem končiť, ale ešte chcem reagovať na to, čo povedal pán de Schutter. E, vieme, čo môže urobiť e, sociál, e, sociálne alebo teda štátna sociálna e, starostlivosť. Máme tu Malawi. Myslím si, že tam je isté poslanie pre mimovládne organizácie, aby poskytovali odbornú pomoc a Európska únia a ďalšie členské štáty by mali byť schopné poskytovať e, túto e, pomoc. Ide tu o sociálne istoty, o a myslím si, že naozaj tieto hnutia v týchto krajinách treba e, sledovať, aby sme postupne mohli tento systém, aby bol tento systém vytvorený. A posledný bod. Dúfam, že teda to bude prijaté Lady Ashton podpísala Európsky konsenzus o rozvoji, tak ako bol podpísaný v roku 2005 je to akýsi inštitucionál, bo, bolo, bolo to vlastne predložené troma inštitucionálnymi piliermi, EÚ, parlamentom, radov a komisiou a vlastne toto by mala byť akási doktrína, na ktorej by mala stáť naša e, dimenzia zahraničnej politiky pre rozvojovú pomoc. To by mala byť jedna celá kapitola. Ďakujem. You, yes, we... Ďakujem, pán Pán Görens, samozrejme my sa vždy tešíme na e, dobrú spoluprácu so všetkými výbormi vrátane DV e, a e, stanovisko z DV sa vypracuje k správe pani DV. Píše ho Predstaviteľ výboru DV. Myslím si, co pán Šuter, že krizis rozpočul... Myslím si, že toto základné tvrdenie, ktoré tu uviedol pán Šuter, a síce, že kríza začala nezodpovednou dereglementáciou a liberalizáciou finančných trhov. A my tu máme teraz dva problémy, nielen finančné, ale aj ekonomické. Posledné informácie, vrátanie tých, ktoré E, sa snažia hľadať zdroje príjmov. To všetko vedie k tomu, že špekulácie posky, postihli aj surovinové trhy, vrátane s poľnohospodárskymi výrobkami a tieto vlastne postihli aj rozvojové krajiny a rovnako aj chudobných ľudí. E, potrava sa stala predmetom špekulácie. Možno uvediem jeden príklad. Za niekoľko mesiacov, nie, počas niekoľkých mesiacov za posledné roky e, e, cena za, e, za múku stúpla 1500 krát na trhoch. To znamená, že to postihlo tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva. Druhá otázka a tu chcem upozorniť na skutočnosť, že a potvrdí to, čo hovoril pán Goerens. E, geografia sa mení, e, geografia rozvoju sa mení, krajiny BRICS už nie sú krajiny, do e, ktoré môžeme nazývať rozvojovými krajinami a vlastne v našej rozvojovej politike a v našej pomoci rozvojovým krajinám by sme to mali zohľadniť. Tretí dôležitý sociálny aspekt je zodpovednosť, sociálna zodpovednosť biznisu. Nie len štát, ale aj medzinárodné inštitúcie by mali e, na tejto oblasti pracovať, pretože biznis má tiež svoju mieru sociálnej zodpovednosti Napríklad zoberme si posledné informácie o manipulácii indexu Libor e, bankou Barclay. Ako, aký dopad a aký vplyv to malo na svetovú situáciu? Takéto manipulácie mali naozaj dopad na, na 300 triliónov dolárov a to posk postih, postihuje všetky tie zraniteľné skupiny obyvateľstva, čiže je to niečo veľmi dôležité. No a posledný signál, a síce táto kríza má dopad na to, čo sa deje v Európskej únii. My sa koncentrujeme predovšetkým na to, ako vystúpiť z krízy my v rámci Európskej únie, ale členské štáty sa rovnako snažia nájsť a hľadať riešenia na to, aby E, jednoducho nevyšli z hry aj pri tejto novej e, geografii a nepríliš si všímajú to, čo sa deje mimo EÚ a to má a e, samozrejme dopad aj na tie témy, o ktorých tu dnes hovoríme. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Sajza, pán Dešuter. A prvý vystúpi pán Dešuter. Ďakujem. Ja len veľmi stručne niekoľko poznámok. E, myslím si, že Jean-Louis Ville z DG DEPCO Európskej komisie má pravdu, keď hovorí, že hospodárske a sociálne práva e, sú predmetom postupnej liberalizácie. To však neznamená, že existujú Eh, okamžité záväzky v tejto oblasti a toto úsilie by malo byť úmyselné, konkrétne, dobre zacielené na to, aby sa plnili záväzky, ktoré sú zakotvené v Medzinárodnom pakte o hospodárskych a sociálnych právach. Takisto je potrebné prihľadať na požiadavku nediskriminácie. E, trochu menej súhlasím s pánom Will, ktorému vyjadrujem všetku úctu, keď hovorí, že nemáme správneho hľadiska žiadne záväzky vo vzťahu k rozvojovým krajinám. Tu nesúhlasím. Ja vám e, s veľkou radosťou pošlem chartu OSN, ktorej článok 56 hovorí, že všetky štáty sa zavezujú, že budú spoločne ochraňovať spolu s OSN e, ciele organizácie pri ochrane ľudských práv. Takisto dohovor o ľudských právach hovorí, že každý má právo na realizáciu prostredstvom národných e, úsilí a medzinárodných E, medzinárodnej spolupráce zabezpečiť e, e, dôstojnosť. Takisto deklarácia prijatá hlavami štátov a vlád v decembri roku 2007 hovorí, že máme kolektívnu zodpovednosť presadzovať princípy ľudskej dôstojnosti, rovnosti a, a rovnosti na globálnej úrovni. Ale ja musím povedať, že toto nie sú len slova. Toto sú právne záväzky, ktoré majú všetky štáty ako E, všetky členské štáty OSN, ale aj všetky členské štáty EÚ e podľa príslušného článku zmluvy o EÚ. Toto by malo byť východisko pre diskusie, v ktorých niekto tvrdí, že nemáme záväzky. My máme e, záväzky, my vieme, že to závisí od zdrojov, ktoré môžeme zmobilizovať, ale tá skutočnosť, že sme zodpovední, to skutočne nemôžno popierať. Ale súhlasím s tým, čo povedal pán Görens, že je tu spoločná zodpovednosť. Myslím si, že je potrebné prelomiť bludný kruh medzinárodných diskusí, kde, e, podľa ktorého e, chudobné krajiny nerobia dosť pre svoje e, obyvateľstvo, pretože tvrdia, že nedostávajú dostatočnú pomoc a iné krajiny tvrdia, že im nemôžu poskytnúť väčšiu pomoc, pretože táto sa nepoužije na tie účely, na ktoré bola určená. Čiže je potrebné zabezpečiť, aby tá pomoc bola dobre použitá a e, veľmi vítam aj to, čo povedala Veronika no, v tejto súvislosti. A napokon by som chcel povedať, že keď budeme plniť naše povinnosti na podporu ľudských práv tretich krajín, tak EÚ môže urobiť veľmi veľa e, a je tu viac možností. Eh, chcel by som zdôrazniť dve o ktorých sa hovorilo v diskusii. Poprvé, je potrebné prehodnotiť oficiálnu rozvojovú pomoc. Áno, prechádzame ťažkými časmi. Eh, v roku 2012 eh, minimálne 9 členských štátov EÚ oznámilo, že zníži úroveň výdavkov na ODA ale práve z toho dôvodu, že je k dispozícii menej peňazí, je potrebné ich investovať do správnych vecí a nesmieme zabudnúť ani na potraviny. 14 pomoci, 17,5 17,5 eh, miliardy EÚ, to nie, je skutočne, to, je, to nie je skutočná pomoc, to je viazaná pomoc, čo znamená, že nie je to pomoc výlučne zameraná pre e, rozvojové krajiny. E, Takisto e, niekto, e, značná časť pomoci je nasmerovaná na e, iniciatívy v oblasti klimatických zmien. Takisto to nemožno označiť za rozvojovú pomoc. A okrem toho, pokiaľ ide o najmenej rozvinuté krajiny, tak eh, podľa OECD, by sa malo pre najmenej rozvinuté krajiny menovať, eh, venovať 0,15 až 0,20 HDP, zatiaľ čo je taká, že sa venuje 0,06 eh, HDP. Čiže je potrebné zabezpečiť taký mechanizmus globálneho poistenia, kde e, pán Tavarš by chcel vedieť viac. E, tá myšlenka je jednoduchá. Tie najmenšie krajiny, najchudobnejšie krajiny sú najväčšmi vystavené šokom, pretože, dajme tomu, sa špecializujú na monopol kultúry alebo nie sú schopné prispôsobovať svoje schémy sociálnej ochrany, lebo e, keby e, poskytli svojim občanom práve e, tá právne záruky, tak nedokážu ich financovať. Ale veľké krajiny si to môžu dovoliť, ale malé krajiny zrejme nie. A to finančné poistenie musí byť k dispozícii pre tieto krajiny. Nie je to drahé. Ja sám som si vy, urobil výpočty s ekonómami z Kolumbijskej univerzity a my by sme mohli pomôcť financovať eh, v týchto krajinách eh, takéto poistenie tým, že by e, mohli e, lepšie chrániť svoje obyvateľstvo prostredníctvom schém sociálneho e, poistenia pred dopadom ekonomickej a sociálnej krízy. Ďakujem veľmi pekne, pán Dešuter, a teraz pán Desajs. Olivier. Pán Olivier povedal dosť o určitých veciach, ktoré som ja chcel vypichnúť, ale teraz mám minútu a chcem podpor, podporiť pána Grenca v tom, že sa menia paradigmy. Paradigmy toho, ako um, chápeme zodpovednosť. Na úvod e, treba povedať, že máme zodpovednosť za hranicami EÚ. Takýto prístup je nielen dobre zakotvený právne, ako povedal kolega pán Olivie, ale je výrazom uvedomovania si toho, ako EÚ e, v rámci politík zhoršila hospodárskú krizu v týchto krajinách. Táto zodpovednosť vychádza z viacerých dôvodov. Zlyhali sme v zabezpečovaní e, efektívneho e, regulovania finančného sektoru v EÚ a to spôsobilo finančnú krízu. Malo to dosah na finančnú krízu. Potom je tu e, dôsledok a zodpovednosť, ktoré vyplýva, ktorá vyplýva z oficiálnej rozvojovej pomoci. Existuje viazaná pomoc ktorá je súčasťou ODA. Takisto e, dosah e, obchodných a investičných politík, o ktorých sa veľa nehovorilo tentokrát. Um, európske zmluvy EÚ o e, oblasti o obchodu bilaterálne a viacstranné mali tiež vplyv na situáciu v tretích krajinách. A potom je tu um, sociálna zodpovednosť podnikov, soci členské štáty nedostatočne regulujú fungovanie podnikov, ktoré sú etablované v EÚ a pôsobia napríklad v ťažobnom priemysle v týchto rozvojových krajinách. To všetko sú dôvody, aby sme na úvod povedali, že EÚ má vziať na vedomie a pripustiť určitú zodpovednosť e, za svojimi hranicami a reagovať na hospodárskú krízu aj v týchto krajinách. Politika, ktorá sa realizuje ako reakcia na krízu, je v tom, že um, v mnohých členských štátoch a samotnej EÚ sa obmedzuje politický priestor, uh, ktorý majú uh, krajiny uh, v, treťom, tretie krajiny na, ako reakciu na túto krízu sú tu fiškálne úspory a väčšina ekonomov sa zhodne na tom, že to má aj ekonomický význam, aj význam z hľadiska ľudských práv. Takže mali by sme vychádzať z našej zodpovednosti za hranicami EÚ. Viacerí kolegovia uviedli, ako Výbor pre hospodárske a ľudské práva OSN reaguje v tomto kontexte. A zdá sa, že tie, jeho rozhodnutia sa ťažko pres, pretavujú do praxe. Vidíme, že sa mení paradigma a sme svedkom toho, ako sa hospodárske a ľudské práva odrážajú v hospodárskej politike. Španielsko sa obrátilo pred výbor pred v máji a bolo, bol skoncipovaný list všetkým štátom, ktoré sú súčasťou, ktoré sú signatármi um, dohovoru o sociálnych a kultúrnych právach, že majú reagovať na to, aby sa uh, znížili dosahy, zjemnili dosahy uh, situácie v tejto krajine aby sa podporil dialog so španielskou vládou. Aj vznikol pocit, že takéto odporúčania treba viacej zovšeobecniť, aby sa širšie uplatňovali. Um, bolo by treba vysvetľovať, čo znamená neretrogresia, a, aby e, si štáty sa zamysleli nad tým, aké kroky majú prijať e, na ako reakciu na drastické um, znižovanie sociálnych výdavkov v reakcii na eh, hospodárskú krízu. Takže to je určitá, určitá tendencia, ktorá podľa nás je z hľadiska eh, hospodárskych aj ľudských práv významná. Pán Sajs, um, už teraz um, meškáme značne, ale každá jedna minúta navyše bola výborná ako príspevok k budúcej správe. Keďže času máme málo, poprosím vás, aby sme e, sa teraz naozaj držali e, čo najviac e, nášho časového rozvrhu. Teraz, si budeme hovoriť, teraz sa budeme venovať výmene názorov o Um, súkromných eh, bezpečnostných a vojenských službách. V auguste na medzinárodnej úrovni sa zíde pracovná skupina OSN a bude sa venovať eh, práve tejto otázke. To bude možnosť informovať ich o našich diskusiách o tejto téme. Máme medzi sebou naozaj expertov na túto tému. Je tu pán André Duplessis, ktorý má e, pod dohľadom privatizáciu práve týchto služieb. E, v rámci Organizácie pre kontrolu zbrojných síl Ženeve, to pán Klingele, je to e, vyslanec e, Švajčiarska pri Európskej únii. E, viac sa sústredí na Montrovský dokument. Potom máme pani Ruth Tenen, je s, s riaditeľkou pre politiky a organizácie Rules of the Wand. Potom máme tu ďalšieho zástupcu, ktorý ISIAS pre nástroje rozvojovej politiky. A prepačte, že vás popoháňam, ale poprosím kolegu po mojej lavici, ak sa chce ujať slova, nech sa páči. Uh, thank you very much. Veľmi pekne ďakujem za láskavý úvod. Dámy a páni, ja som z Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl. Sme v Ženeve v Šva- Švajčiarsku. Dnes chcem povedať, že úzko spolupracujeme so švajčiarskou vládou eh, v rámci ich iniciatívy lepšieho dohľadu nad SBS-kami a vojenskými službami. Najskôr by sme hovorili o Montrovskom dokumente a potom o etickom kódexe iste kolega za švajčiarsku vládu o určitých veciach bude hovoriť tiež. Náš prístup je pragmatický, máme humanitárny prístup eh, k týmto otázkam. Chcem zdôrazniť, že sa nechcem, nesnažíme legitimizovať práve tento sektor alebo nejakým spôsobom um, ovplyvňovať ich profil. Poča je medzinárodný etický kódex, je ďalšia iniciatíva po dokumente z Montreux aj venovaná spoločnostiam a je strategický prístup. A tento kódex má už asi dva roky a bol podpísaný v novembri 2010, podpísal ho 58 spoločností. Je to dobrovoľný záväzok, verejný záväzok zo strany firiem, že budú reagovať medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo vlasti ľudských práv. Má celý rád ustanovení, ktoré princípy medzinárodných práva pretavujú do princípov, ktoré môžu uplatňovať súkromné spoločnosti. Je to spoločný záväzok firiem že budú dodržiavať medzinárodné normy. A sú tu aj ustanovenia v kodexe, kedy firmy chcú eh, zaviesť dobré postupy riadenia, aby mohli svoj záväzok uplatňovať v rámci svojej štruktúry. Firmy sa zaviezali, že budú sa snažiť eh, vytvoriť mechanizmus dohľadu, aby tie princípy v kódexe mohli dobre uplatňovať. Tento kódex sa nesnaží nahradiť iné formy medzinárodných či národných úprav, je len akýmsi doplnením takýchto ustanovení. Možno niektorí z vás máte um, tento etický kódex um, bol uh, rozdaný, je k dispozícii v miestnosti. Tento kódex podpísalo 58 firiem, ale ostáva otvorný ďalším pristupujúcim. Existujú 404 firiem, ktoré ho podpísali do júla 2012. Sú zo 57 krajín sveta 37 z nich je z Británie, ďalší sú v ostatných krajinách Európy je 26 Podpis je dobrovoľný, slobodný. Stačí napísať list švajčiarskej vláde a požiadať, aby firmy boli doplnené do zoznamu ďalších. Je to ľahký začiatok, takže nie je prekvapením, že počet týchto spoločností sa zvyšuje tieto spoločnosti sa verejne zavezujú podpisom kódexu, že zavedú mechanizmus dohľadu nad dodržiavaním etického kódexu. 60 týchto firiem má sídlo v EÚ, to už som povedal, a Európsky parlament už podnikol určité kroky a vyzval k, doplň, eh, k prijatiu a mm, prevzatiu smernice či nariadenia, ktorým by sa tieto um, ustanovenia harmonizovali na internej či externej úrovni. Ako som povedala, vždy vítame akúkoľvek iniciatívu na ochranu ľudských práv. Tu máme mapku, kde vidíte, že mnohé firmy pochádzajú z vynárajúceho sa subsektoru v iných krajinách to sú súkromné národné eh, námor, námorné bezpečnostné služby, najmä v oblastiach, kde sa vyskytuje piráctvo, napríklad pri somálskom pobreží, je to napríklad stále viac aj na západnom pobreží Afriky. Je to problémová oblasť a prosím, nezabúdajte práve tento subsektor, keď budete širšie uvažovať o PSMI. Čo sa nachádza v tomto etickom kódexte? obsahuje 70 ustanovení. Sú to pravidlá pre použitie sily na základe princípov OSN pre použitie sily či palby. Je tu odkaz na sebaobranu, je tu odkaz na primeranosť a na poslednú inštanciu bolo potrebné tieto princípy prispôsobiť, pretože OSN to má pre um, organizácie pre presadzovanie práva a v tomto prípade ide o súkromné spoločnosti. Kódex takisto zakazuje mnohé porušovania medzinárodného, podľa medzinárodného práva, napríklad mučenie a podobne, že je tu koherentnosť. Sú tu aj normy pre dobré riadenie, ustanovenie pre vhodné, vhodné zaškolenie a výcvik personálu a e, subdodávateľov. Ide o to, aby sa zabezpečilo nakladanie so zbraniami podľa medzinárodného práva. Mnohé spoločnosti dobrovoľne tieto záväzky berú vážne a vnútorne sa snažia tento etický kódex dodržiavať. My vieme, aj tie podniky to vedia, že to, čo sa robí interne, jednoducho nestačí. Treba e, nezávisle a externe dokázať, že tieto spoločnosti e, dodržiavajú etický kódex a preto bol zavedený e, systém dohľadu, o ktorom budem hovoriť. Aby sa mechanizmus dohľadu mohol zriadiť, kódex hovorí o výbore. Ide o výbor troch aktérov, to sú štáty, občianská spoločnosť a SBSky. Je to USA, Spojené kráľovstvo a Austrália, organizácie pre ľudské práva, Human Rights Watch a niektoré ďalšie. A sú to ďalšie štyri spoločnosti z Británie, z USA a Kanady, ktoré sú aktérmi tohto výboru. Riadiaci výbor má chartu, ktorá stanovuje mechanizmus bude v januári a v marci bol tento kódex eh, predložený na verejnú diskusiu. Má sa zriadiť nezávislá organizácia, ktorá bude dohľadať nad kódexom. Má mať malý sekretariát eh, a vedie ho nezávislý riaditeľ. Majú ho platiť jednotlivé mm, spoločnosti i členské štáty, ako aj niektoré európske inštitúcie, napríklad Švajčiarsko, navrhlo, že dá zasídlo tejto organizácii Ženevu. Štruktúra je navrhnutá pre tento mechanizmus, aby tieto, títo traja aktéry boli rovnomerne ehm, a spravodlivo zastúpení, tak aby táto iniciatíva zahrňala viacerých aktérov. A aby naozaj táto štruktúra bola aj transparentná. Čo sa týka pléna, členovia sa stretávajú raz do roka. Organizácia má dohliadať nad nezávislou certifikáciou týchto firiem podľa princípov kódexu. Znamená to určité, určitú spoluprácu napríklad s ISO v tomto procese. Ak SBS dostane certif certifikát, od, zo signatára sa mení na člena kódexu a od, odtedy môže uvádzať e, vo svojich referenciách, že e, je členom práve tohto kozu. Klienti, ktoré používajú SBS-ky, by mali používať iba takéto spoločnosti, takéto SBS-ky v budúcnosti, aby mali um, takéto SBS-ky motiváciu um, konať podľa takéhoto kódexu. Charta zavádza režim hodnotenia nielen podľa e, toho, ako sa správajú vo svojich e, centrálach, ale hlavne e, v teréne. Existuje spôsob riešenia sťažností od tretich strán v rámci um, spôsobu riešenia reklamácií, či sťažností v samotných uh, službách, uh, spoločnostiach, ale aj v rámci našej organizácie závažné porušenie kódexu počas misií formou certifikácie či e, procesov riešenia sťažnosti môže viesť k strate členstva. Asi 40 e, subjektov sa k tomu vyjadrilo vrátane e, vlád a nachádzajú sa na webovej stránke. Takže E, vylúčenie z členstva môže viesť k závažným dosahom. Klienti, tu som uvedol som klienti, e, ktorí sú mnohí, závažní a takisto sú to aj vlády. Ehm, našimi klientmi sú napríklad e, ťažobné spoločnosti, ale aj humanitné organizácie používajú tieto SBS-ky na ochranu vlastných pracovníkov. Potom je to komerčné námorníctvo ich využíva na ochranu pred pirát, pirátmi a stále viacej eh, medzinárodné organizácie ako OSN či EÚ eh, v rámci svojho zahraničného pôsobenia. EÚ ehm, dáva chrániť svojich pracovníkov či vyslancov v tých náročných eh, kontextoch. Chceme dosiahnuť určitý štandard, ktorý je certifikovateľný. Ak SBS-ky nie, nie sú schopné naplniť literu tohto etického kódexu a môžu byť vylúčené práve z poskytovania takýchto služieb. Skončím tu. Poviem vám, čo sa deje práve teraz. Končia sa konzultácie, vypracuje sa nový návrh. Koncom roka 2013 má sa stať záväznou literou začiatkom 2013. Na webovej stránke nájdete dosť informácií a toto je posledná, posledný obrázok eh, ilustrujúci, ako to vidíme. A chceme požiadať eh, Európsku úniu, aby vyzvala členské štáty, aby oni eh, podporovali kódex a iniciovali iniciovali um, priklonenie sa svojich SBS k tomuto kódexu. Ďakujem, pán de Plessis. Chcem pripomenúť, že všetko to, čo ste navrhli či prezentovali na našej pôde, um, bolo predložené pod výboru uh, CD, CD No a my ďalšiemu podvieboru tieto informácie postupíme. Pán Klingele je to eh, zástupca Švajčiarska v EÚ. Ďakujem, pani predsednička. Eh, ctené dámy a páni, teraz tam máme prvý slajd, prvý obrázok. Chcel by som vám predstaviť iniciatívu súkromných vojenských a bezpečnostných služieb, ktorých výsledkom je dokument z Montro. Tu e, môžeme hovoriť o, o dlhej tradícii, pretože Švajčiarsko je de, e, depozitárnym štátom pre, švač, pre, pre medzinárodné ženevské dohovory a medzinárodné e, zmluvy. E, E, aktívne sa zaoberá problematikou súkromných vojenských a bezpečnostných zložiek, ktoré, ktorých služby sú najaté v konfliktných situáciách. Pre niekoľkými rokmi sa tvrdilo, a tento výňatok stráče to dokazuje, že tieto e, služby e, pôsobiace v konfliktných zónach sa akýmsi spôsobom e, vymkli spod zákona a fungujú ako si v tieni a nie sú regulované. Existuje však dohoda, že je potrebné vyjasniť postavenie aj v právnom slova zmysle a toto je práve účel dokumentu z Montreux. Pokiaľ ide o tieto bezpečnostné e, zložky, vláda v roku 2006 spoločne s Medzinárodným Červeným krížom e, predložilo návrh, aby sa upravilo právne postavenie týchto zložiek v krízových situáciách e, s cieľom podporovať rešpekt medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv tým, že sa e, dodrží definícia osvedčených postupov, tak veríme, že budeme môcť urobiť aj praktický prínos. Musíme e, si uvedomiť, že využívanie týchto zložiek je veľmi citlivou otázkou politicky aj v iných ohľadoch. E, často sú tieto zložky označované za žoldnierov, ale keď sa pozrieme na právnu definíciu žoldniera, tak uvidíme, že v prvom rade nie je to zakázané. Zkrátka nezakazuje to medzinárodné právo, lebo sú to síce isté dohovory, v ktorých sa to um, um, zakazuje, ale medzinárodné právo to v zásade nezakazuje. A keď sa pozrieme na jednotlivé tieto agentúry, zistíme, že asi 95% z nich nemožno označiť e, za žoldnierov. Obyčajne ich treba vnímať ako civilov pôsobiacich v konfliktných situáciách. E, v tejto súvislosti sme vyvinuli značné úsilie a venovali veľa času vysvetľovaniu našich cieľov. Ide o humanitárne ciele. Treba predovšetkým uviezť, že našim úmyslom nebolo legitimizovať e, ich e, nasadenie. E, my sme totiž prijali taký prístup, prístup IHL, to znamená, že IHL nelegitimizuje ani nedelegitimizuje ich pôsobenie v konfliktných situáciách, ale obmedzuje ehm, nasadie zbranie, ehm, ktoré môžu použiť. O čo teda ide? Tento plný názov jasne hovorí, že ide o dokument z Montreux o patričných medzinárodných právnych záväzkoch a správnej praxe štátov pri nasadzovaní súkromných vojenských a bezpečnostných ehm, zložiek vo, e, v krizových konfliktných situáciách. Tento dokument zdôrazňuje zodpovednosti troch typov štátov. Je to štát, ktorý najíma e, tieto zložky, potom je to územný štát, to znamená, kde e, zložky fyzicky pôsobia a potom je to domovský štát, to znamená, kde je táto organizácia zaregistrovaná. Prvá časť dokumentu z Montre rekapituluje 16 princípov medzinárodného práva, ktoré sú relevantné pre takýchto súkromných dodávateľov týchto služieb. Štúty, štáty musia zabezpečiť plné uznávanie medzinárodného e, práva a zabezpečiť aj trestnoprávnu zodpovednosť. Personál týchto zložiek musí rešpektovať medzinárodné právo a musí byť zodpovedný za jeho porušenie. Druhá časť dokumentu z Montre obsahuje súbor eh, osvedčených postupoch, ktoré boli vypracované šiestimi štátmi. Hlavná e, myšlienka znamená, že treba zabezpečiť e, zodpovedné správanie sa v teréne. To znamená, že niektoré činnosti sú zakázané. E, správna prax veli napríklad, že objednávajúci štát musí zabezpečiť, aby sa tento personál sa, aby sa zabezpečila e, zabezpečil správny postup týchto zložiek e, pri nasadení priamo v teréne. Napríklad, keď si zoberiete príslušníkov týchto zložiek, že sa dostanú e, títo ľudia do budovy v rámci nejakého konfliktu, napríklad keď ide o obranu nejakej budovy a musia do nej vstúpiť, tak veľmi ľahko sa môžu dostať do pozície priamej účasti na nepriateľských akciách. Čiže e, nemôžu sa tomu celkom vyhnúť, ale s tým treba je potrebné, aby ten objednávajúci štát s tým počítal. Napríklad, okrem toho, e, treba vytvoriť systém e, schváľovania e, týchto organizácií. To znamená, že právny a súdny a iný systém schváľovania. Kto e, sa zúčastnil do, do tohto, kto sa zapojil do dokumentu z Montre. Bolo to 75 štátov, odtedy 26 ďalších štátov pristúpilo. 41 štátov, z toho 17 členských štátov EÚ doteraz podporilo dokument. My sme sa hneď od začiatku snažili dosiahnuť, aby sme mali štáty zo všetkých regiónov sveta, preto všetkým krajiny, ktoré majú záujem o dodržiavanie ľudských práv a štáty, ktoré majú veľa takýchto organizácií doma, ako sú Spojené štáty, ako aj štáty, ktoré veľa takýchto organizácií najímajú, napríklad e, Spojené kráľovstvo, ale aj tie štáty, kde sa nasadzujú, to znamená napríklad Angola, Pakistan, Sierra Leone, Afganistan a podobne. Dokument z Mondre vyzýva všetky štáty, aby podporili obsah tohto textu. Je to veľmi ľahké, pretože sa nevyžaduje ratifikačný proces, stačí diplomatická nota alebo list pre ministerstvo zahraničných vecí Švajčiarska a zaradíme vás na zoznam. Doteraz teda podporilo dokument 17 členských štátov EÚ, to tieto vymenované štáty A e, my vyzývame všetky ďalšie členské štáty EÚ, ktoré tak ešte neurobili, aby urobili tento krok. V súčasnosti e, Švajčiarsko e, posudzuje návrh zákona o súkromných vojenských a bezpečnostných službách. Uvediem príklad, Švajčiarsko môže byť domovským štátom takýchto organizácií, takže takéto súkromné spoločnosti poskytujúce služby v zahraničí, ale so sídlom vo Švajčiarsku sa zavezujú chrániť ľudské práva a prispievať k zvyšovaniu vnútornej bezpečnosti Švajčiarska plniť ciele jeho zahraničnej politiky, e, ochraňovať našu neutralitu a presudzovať záruky medzinárodného práva, predovšetkým ľudskoprávnych dokumentov. Švajčiarsko ako štát by teda mohol prenajímať e, takéto organizácie napríklad na ochranu e, ja neviem, prepravovaných e, materiálov v rámci pomoci, ktorú Švajčiarsko poskytuje e, iným krajinám, tretím krajinám. E, Doteraz e, žiadna medzinárodná organizácia ešte neprejavila, nevyjadrila podporu tohto e, dokumentu, ale jednotlivé organizácie, ako je napríklad OSN alebo NATO, v súčasnosti revidujú svoju politiku pri využívaní služieb e, takýchto organizácií. Dokument z Montre podľa nášho názoru by mohol byť užitočný aj pre Eh, Európsku úniu, pretože ako sme počuli, Európska únia využíva takéto súkromné vojenské a bezpečnostné zložky pri niektorých misiách EÚ, eh, e čiže Montreux, dokument z Montreux by sa mohol použiť ako základ. A EÚ, ako som už povedal, by, eh, je bola vyzvaná, aby sa pripojila k dokumentu Montre a že by takýmto spôsobom mohla e, prispieť k podpore medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. E, e, prvá časť dokumentu je kompiláciou existujúcich medzinárodných právnych záväzkov týkajúcich sa takýchto organizácií. Každá krajina by mala sa pripojiť k týmto všeobecne uznávaným pravidlám. E, e, tento dokument nie je právne záväzný. E, druhá časť osvedčených postupov hovorí o tom, že národné orgány, medzinárodné regulačné orgány a medzinárodné organizácie by sa mali zaoberať touto otázkou a napokon všetky členské štáty EÚ boli vyzvané, aby sa pripojili k tomuto dokumentu. Sme radi, že po februári na svojom zasadnutí Rada pre všeobecné, pre zahraničné záležitosti podporila e, vyjadrenie Lady Eštonovej podporujúce pristúpenie k tomuto dokumentu. Ďakujem a teraz si vypočujeme experta z občianskej spoločnosti, ako sa vy pozeráte na túto otázku porušovania ľudských práv v súkromných bezpečnostných a vojenských e, organizáciách. Pani Tana. Nech sa páči, politická riaditeľka organizácie War on Wants z Londýna. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A dovolte mi a, a, a, a Chcela by som e, využiť túto príležitosť na to, aby som sa podelila o skúsenosti, ktoré sme my doteraz získali v tejto oblasti aj v spolupráci s partnermi na celom svete. War on Want je organizácia so sídlom v Londýne a my sme identifikovali otázku týchto súkromných e, vojenských a Eh, bezpečnostných eh, eh, organizácií ako niečo, čím sa treba zaoberať už pre niekoľkými rokmi. My máme skúsenosti s nasadením týchto služieb napríklad v Hondurase, v ďalších krajinách v súvislosti s ťažobným priemyslom a podobne, ale aj v Afganistane a inde. Máme v čase, keď sme boli zriadení, sme e, vnímali isté e, varovné signály súvisiace s týmto rozvíjajúcim sa sektorom a v nadchádzajúcich rokoch sme zistili, teda v tých ďalších rokoch, že skutočne tie varovné signály boli odôvodené. Chcela by som povedať niečo o jednotlivých prvkoch či aspektoch ľudských práv a problémov, ktoré E, vnímame v súvislosti s týmto odvetvím. A takisto by som chcela hovoriť o niektorých problémoch, ktoré máme v súčasnosti za súčasnou vlnou e, e, tohto nástupu tohto odvetvia a jeho legitimizáciou. V roku 2005 a 2006 sme identifikovali niektoré problémy, ktoré spôsobovali tieto zložky. To, tam sa zahmlievala tá deliaca čiara medzi zodpovednosťou a právomocou a e, tieto e, organizácie mohli e, operovať v konfliktných zónach bez toho, že by bolo ich pôsobenie riadne upravené. Tieto eh, organizácie sú do istej miery prejavom privatizácie vojny, eh, ktorej sme svedkami v posledných rokoch a takisto môžu prispievať k rozputaniu konfliktu, respektíve k jeho zhoršovaniu. V Afganistane sa tento sektor uplatňoval včera z väčšej miere a aj mimo konfliktných zón e, sa e, ich služby využívajú menšími e, spoločnosťami, najmä v ťažobnom priemysle. Sme svedkami aj veľký, veľkého nárastu legitimizácie a korporatizácie tohto sektoru. Keď sa pozrieme na situáciu v Iraku v poslednom desaťročí, tam došlo k mnohým porušovaniam ľudských práv, niektoré z nich e, sa uvádzali v médiách, ale rozhodne je možné charakterizovať ľudí, s ktorými pracujeme v Iraku, ako ľudí, ktorí majú pocit, že sú na e, divokom západe. A Eh, sú tam eh, väčšie eh, organizácie, aj menšie organizácie, ale v polovici minulého desaťročia prezid, predseda prezident Blackwater povedal, že by chcel mať najväčšiu profesionálnu armádu na svete. A toto je e, charakteristické pre tento prístup. Máme aj zoznam niektorých prípadov, e, ktoré sme zaznamenali. V Afganistane je táto otázka stále na programe. Uvediem jeden príklad. Skupina známa ako G4S bola kritizovaná e, výborom Senátu pre a ozbrojené služby z toho, že afgánským e, e, náčelníkom poskytovala vojenskú pomoc a destabilizovala situáciu. E, tento masívny nárast týchto služieb v poslednom desaťročí vo vzťahu k Iraku a k Afganistánu svedčí o tom, že sa vytvára trh ktorý ťaží z konfliktov a nestability vo svete. Na niektoré veci poukázali ďalší rečníci. Ja by som chcela uviesť e, takisto viacere. Samozrejme, e, bezpečnosť námornej plavby je veľmi dôležitá, e, najmä pre e, Spojené kráľovstvo, Somálsko je, je veľmi takým, o, o, takým, takým bodom, kde dochádza k problémom a toto predstavuje najväčšiu hrozbu premiéra bezpečnosť v Somálsku pretože sa porušuje e, embargo OSN, tak e, práve v tomto zohrávajú negatívnu úlohu takisto tieto spoločnosti. My e, už dlho spolupracujeme s obhajcami ľudských práv a tými, ktorí chránia komunity, jednotlivé komunity. A mohla by som uvieť viacero prípadov, keď boli použené takéto e, služby ťažobným priemyslom alebo ropnými spoločnosťami a keď tieto spoločnosti e, buď ich využívali na to, aby nejakým spôsobom riešili ľudí, ktorí sa postavili proti činnosti týchto e, spoločností a mnohí z nich boli zavraždení. Ako rovnak, rovnako ako ďalší ručníci, rečníci by som chcela povedať, že táto oblasť je poznačená nedostatočnou reguláciou, nedostatočnou zodpovednosťou a neschopnosťou tieto krajiny, tieto organizácie skutočne brať za zodpovednosť za to, čo urobia. Na poslednom zasadnutí e, sa už hovorilo o tom, ako sa pozerať na dnešné trhy, na úlohu e, štátov. A posledný rečník hovoril aj o zmene paradigmy, pokiaľ ide o zodpovednosť. Ja by som chcela dnes zdôrazniť, že sa to žiaľ nedeje v súvislosti so súkromnými bezpečnostnými a vojenskými zložkami. Dochádza tu k obrovskému posunu do súkromného sektora aj k zvýšeniu úlohy e, tohto sektora do, e, v ozbrojených konfliktoch. A e, neexistuje rovnaká reakcia zo strany štátov. My sme sledovali to, aké možnosti máme na riešenie tejto otázky. Chcela by som povedať niečo o probléme, ktorý ja vnímam e, vo vzťahu k tomu, ako britská vláda odpovedala, reagovala na iniciatívy viacerých zainteresovaných strán. Spojené kráľovstvo má druhé, druhý najväčší sektor e, takýchto služieb a britská vláda e, Uh, uznáva, že existuje úplná medzera, pokiaľ ide o zodpovednosť alebo regulovanie činnosti tohto sektoru. My sme však svedkami toho, že britská vláda uh, povie, že najlepšie je, že ak tento uh, sektor vykonáva svoju vlastnú kontrolu sám nad sebou. A to e, by znamenalo, že v Spojenom kráľovstve by e, národné normy v zásade vypracoval orgán tohto sektora. A toto samo o sebe je dobre, teda normy je dobre, ale my e, vidíme, že ako vo svete e, sa zabezpečuje presadzovanie e, týchto noriem a zodpovednosť. A niektoré z tých otázok, e, ktoré nás trápia, to je zabezpečenie, aby jednotlivé štáty mali zodpovednosť ako aj primeranú právnu úpravu a reguláciu. Tieto e, služby by nemali e, mať povolenie fungovať v bojových situáciách. Vnútroštátne právo Spojeného kráľovstva e, by malo riadne upravovať zámorské operácie a monitorovanie ich pôsobenia v iných krajinách. Z medzinárodného hľadiska je potrebné zvýšiť zodpovednosť každého štátu a jeho záruky rešpektovať ľudské práva. E, normy, ktorými sa musia riadiť spoločnosti, to je jedna e, vec. Vieme, akým spôsobom nadnárodné spoločnosti v minulosti využívali e, tieto služby, nad ktorými by mal vykonávať dohľad štát. A tým sa e, oslabuje demokratická kontrola. Myslíme si, že je potrebné opätovne potvrdiť e, to, že štát má monopol nad legitimizáciou použitia ozbrojených zložiek. To je veľmi aktuálna téma a myslíme si, že je na to potrebný riadny mechanizmus Opakovane sa stáva, že otázky ľudských práv v súvislosti s nasadením týchto organizácií e, nie je, že, že nie je táto ochrana dostatočná a že e, dochádza k e, rôznym porušeniam. Myslíme si, že je to výzva pre zákonodarcov na celom svete a je to aj výzva pre demokraciu, zvrchovanosť a e, Myslím si, že v súčasnej klíme máme príležitosť na to, aby sme prijali skutočne rozhodné opatrenia. Ďakujem. Ďakujem vám aj za to, že ste sa zamerali priamo na problémy a možno aj na trendy e, nárastu týchto problémov, lebo my niekedy reagujeme E, skôr na niečo, čo sa deje. Pokiaľ sa v Blackwater objaví v správach, tak my zrazu niečo robíme. Ale je potrebné, aby sme vypracovali viac takých e, e, konzistentnejších politik a takisto je potrebné veľmi rýchlo, teda robí sa vždy to, že sa e, veľmi rýchlo niektoré veci dajú na verejnosť, ale nemôžeme hovoriť o existencii nejakej solidnej politiky. E, troška meškáme s našim e, rokovaním za zatvorenými dverami, takže poprosíme, aby ste ešte trocha vyčkali, Pán Götz, nech sa páči, buďte prosím struční a hovorte o hlavných otázkach. Because... Ďakujem veľmi pekne, naozaj budem stručný, pretože väčšina z vecí už bola povedaná. Povedala to pani Tanner, ktorá, ako povedala, nám pripomenula, aké je, aká je táto otázka akútna. Aké je to potrebné, aby boli takéto bezpečnostné e, súkromné spoločnosti zodpovedné po, po, vypočuli, sme si pána Anda Plesis a pána Klinkeleho o tom, ako e, pristupuje medzinárodný e, regulačný rámec k tejto otázke. Pokiaľ ide o e, pohľad z, z perspektívy ľudských práv, tento pohľad možno spájať s OSN. Na jednej strane je tu kontraverzný e, problém, e, ktorý, na ktorého čele stála Kuba v súvislosti s medzinárodnými žoldniermi. E, bola snaha začať od samotného začiatku o, v podobe medzinárodného dohovoru o žoldneroch. No a na, naopak od tohto prístupu, ktorý um, tému boli uh, krajiny EÚ a ďalšie, v novembri alebo v decembri roku 2010 to bolo počas 15. zasadnutia Radu, Rady pre ľudské práva. Bolo prijat, prijaté uznesenie uh, pre o vytvorení pracovnej skupiny o súkromných bezpečnostných a vojenských službách a s účelom vytvorenia medzinárodného regulačného rámca bez toho, aby ehm, výsledkom tejto práce bola záväzný, nejaký záväzný medzinárodný dohovor. Išlo najmä o otázky Južnej Afriky, kedy sa v Eh, Ženeve naozaj na, um, usilovne pracuje v snahe pokročiť tieto otázky. Európska únia, najmä sedem členských štátov, ktorí, je súčasťou, um, eh, ktorí boli súčasťou Rady pre ľudské práva, nesúhlasili eh, v tom čase s vytvorením tejto pracovnej skupiny. Sedem členských štátov hlasovalo proti zriadeniu tejto pracovnej skupiny Kuba viedla snahy e, vytvoriť e, určité, e, určitú úpravu ohľadom žoldnierských služieb. Vidíme, že existuje určité, určitá zodpovednosť na strane štátov, napríklad v súvisiace s použitím sily Myslíme si, že e, úloha komisie e, v tejto otázke by bola práve vhodnejšia. Pokiaľ ide o pracovnú, e, pracovnú skupinu um, o súkromných vojedny, vojenských či bezpečnostných službách, tam našla, nastala, či nasledovala významná výmena názorov o potrebe aktívnejšieho prístupu. Je potrebné, že práve toto odvetvie si vyžaduje naozaj dôslednú reguláciu a, a takisto aj pani Tana túto potrebu um, zdôraznila a postavila sa za ňu. Pripravuje sa druhá skupina v Ženeve. Stretne sa v auguste, 13. a 17. augusta. OSN naozaj tvrdí konzistentne, že na medzinárodnej úrovni je potrebné viesť informovanú diskusiu aby sme vedeli, čo, aké nástroje už k, diskusi- k dispozícii sú. Napríklad je to um, Medzinárodný etický kódex a dokument z Montreux, ktoré boli vysvetlené na dnešnom zasadnutí. Ďalší nasledujúci krok by mal vychádzať z jasného pochopenia internacionalizácie týchto procesov a zhodnotenia nedostatkov, ktoré treba odstrániť. A je potrebné uplatňovať doplňujúci regulačný rámec. Dokument z Montre vynikajúco vysvetlil súčasné povinnosti štátov, najmä tých, ktorí si najímajú takéto služby Takisto je tu eh, povinnosť, sú tu povinnosti zo strany takýchto služieb. Vysvetlil to pán Plesy veľmi dobre. Ako nevyhnutný prvok eh, ide o dohľad a sledovanie týchto nástrojov. EÚ sa rozhodla pripojiť sa k dokumentu z Montreux na základe záverov rady zo februára, E, v tomto e, uznesení sa nachádza odsek, kedy e, pani Ashton vyjadrila podporu pristúpenia k tomuto dokumentu. Takisto sa pripravuje list od pani Ashtonovej, v ktorom sa potvrdzuje, že Európska únia sa pripája k tomuto dokumentu a EÚ ako zákazník, klient medzinárodných eh, súkromných bezpečnostných a vojenských služieb. Preto EÚ bude prvou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa pripojí k dokumentu z Montreux, okrem už súčasných vyše 40 signatárov. No a pred zasadnutím medzi eh, štátnej skupiny v auguste v Ženeve bude takéto niečo vydané. Čo sa týka etického kódexu, viacero členských štátov e, skúmajú, čo vyplynie z uplatňovania Medzinárodného etického kódexu. E, členské štáty, podľa koho by mali doplniť ustanovenia do tohto kodexu, aby vyzývajúce poskytovateľ týchto služieb, aby sa stali e, signatármi tohto dokumentu. Dokument z Montreux e, vyzýva ďalšie štáty, aby sa k tomuto dokumentu pripojilo, pripojili. E, závery boli prijaté 6. mája. V súčasnosti ďalších 17 členských štátov sa pripojilo k dokumentu z Montre. Pracovná skupina v Ženeve, ktorá sa zíde v auguste, bude informovaná týmto spôsobom. Očakávame neformálnu diskusiu s tými náležitými expertmi, ktorí vysvetlia, o čom je dokument z Montre, čo je Medzinárodný etický kódex, Um, Európska komisia urobila veľa práce na analýze uh, súčasného um, právneho rámca, ktorý je k dispozícii. A takisto na tomto zasadnutí pracovnej skupiny má, má dostať uh, dostatočný priestor každý jed, jed, majú dostať z priestor jednotlivé skupiny aktérov. Na budúci týždeň na pôde KOHOM budeme uh, diskutovať o tom, aký výstup bude žiadúci od tejto pracovnej skupiny v Ženeve. Totiž Záver prác tejto pracovnej skupiny je naplánovaný na september. Chceme sa dohodnúť o tom, aké vecné výsledky chceme. Chceme sa dohodnúť o tom, čo ponecháme na OSN a kto by mal byť aktérom e, v rámci OSN na dopracovanie tohto procesu. Aj o ďalších možnostiach E, tu by som skončil a chcel vám poďakovať za možnosť informovať vás o napredovaní v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Goetz. Naozaj povzbudivé, čo robíte. Radi sme si to vypočuli. Myslím si, že toto vypočutie na našej pôde prišlo v správnom čase, aby sme si mohli vypočuť, e, čo sa očakáva od e, stretnutia v Ženeve. Keď sa pozrieme na prácu parlamentu v tejto oblasti, myslím si, že by bolo dobré a dúfam, že ma podporíte, že by bolo, keby sa konferencia predsedov, ale aj ďalší dozvedeli, že ak parlamentné misie skutočne používajú služby súkromných bezpečnostných a vojenských služieb, teda ak ich budú používať a mali by ich ale používať, aby používali služby iba takých e, spoločností, ktoré e, sú signatármi tohto etického kódexu. Dozvedela som sa totiž, že jedna z firiem, ktorá zabezpečuje, poskytuje bezpečnostné služby nášmu parlamentu tu, e, podporuje nelegálne osady v Palestíne nie som si istá, či to naozaj pravda je alebo nie. Jednoducho je potrebné e, rozpracovať politiku, ktorú sa budeme riadiť v tejto otázke v budúcnosti. Keď sa bude e, konať stretnutie všetkých predsedov delegácie, je potrebné hovoriť o tejto politike a keď budeme pracovať na správe o lepšom uplatňovaní ľudských práv, e, bude treba upozorniť práve na túto konkrétnu otázku. Anna, viem, že ste aj členom výboru CD a je naozaj relevantné ich poinformovať o tejto otázke. Poprosím vás o stručnosť. Naozaj plne podporujem vaše slova. áno, poviem, že je naozaj potrebné vypracovať správu pre, cez AFET tam, aby, aby boli otázky e, nanesené na výboroch DROA a CD e, riešené súčasne či v prepojení. Je potrebné získať informácie z členských štátov o ich činnosti v tejto oblasti. Existujú e, parlamentné misie, sú tu medzinárodné e, misie pozorovateľov pri voľbách a ďalšie. Ide v skutočnosti o bezpečnosť našich vyslanectiev v tých častiach sveta, kde je potrebné bezpečnosť zaručiť. E, tieto spoločnosti poskytujúce služby by mali spadať pod lepší regulačný rámec pred nieko, nejakým časom som stretla kolegov z amerického kongresu, ktorí e, boli e, nemilo prekvapení, e, kto nám poskytuje služby tu v parlamente, pretože neboli rešpektované základné pravidlá či princípy podľa ich zvyklostí. Existuje tu jasné prepojenie, ako povedala rečníčka, medzi touto diskusiou a predchádzajúcimi. Tento neoliberálny prístup znamená dereguláciu. Akú kontrolu máme? Potrebujeme to my ako parlament prevziať do našich rúk. Ak to necháme na radu či štáty, vlády, vlastne vidíme, že všetko deregulujú, počnúc hospodárstvom a pokračujú s ďalšími vecami, ktoré boli predtým iba monopolom štátu. Teda hovorím o použití sily. Je to významná otázka, ktorá by mala byť našou významnou prioritou. Ďakujem. Ďakujem. Chcem poďakovať všetkým našim expertom. E, diskusia na tejto pôde nebola nejaká obsiahla, ale ďakujeme za vaše informácie. Ale budeme robiť ďalšie kroky. E, na jeseň sa stretnem s predsedom výboru CD um, práve na túto tému. Ďakujem vám za prítomnosť i za um, vaše slova. E, teraz bude pokračovať zasadnutie za zatvorenými dverami, kedy budeme informovať o dialogu o ľudských právach medzi EÚ a Kolumbiou. Poprosíme všetkých tých, ktorí e, nemajú oprávnenie zúčastniť sa e, tejto časti zasadnutia, aby opustili miestnosť a teším sa na stretnutie po letnej odmlke.